veľmi pekne za tento vynikajúci úvod. A teraz by sme začali s otázkami politických skupín. Najprv pán Stier za EPP a potom prídu ďalší. Ďakujem, pani predsednička. A vítam kandidáta na miesto komisára. V úvodnej poznámke ste spomenuli krízu eboli, vypuknutie eboli a správne ste to zaradili medzi priority svojej práce. Práce ako komisára. V debate, ktorú sme mali napríklad v parlamente na plenárke, sme riešili niektoré také odhady, že máme asi 20 tisíc infikovaných ľudí na konci tohto roku. To bolo pred pár týždňami v Štrásburgu. Teraz už máme odhad eh, OSN ktorý to zvyšuje až na 1,4 milióna do januára 2015, ak sa nebude nič diať alebo nedojde k nejakým zmenám. Takže mňa by zaujímalo, a vy ste povedali, že treba urobiť viac. Moja prvá otázka je, ako posudzujete? Mohli by ste ďalej rozpracovať vaše e, hodnotenie toho, čo by mohlo urobiť viac e, spoločenstvo? Dovolte, aby som pokračovala teraz svoje mater, či, eh, mať, svojom materinskom jazyku pri odpovediach. Chcem povedať, že je to veľmi zložitá, veľmi náročná situácia. Medzinárodné spoločenstvo meška. Podcenili sme nebezpečenstvo eboli. Vieme, čo povedal predseda Svetovej banky a povedal, že je to veľmi zložitá situácia. Je to, teda to bol odborník na zdravie, ktorý je expert, takže musíme rýchlo konať. A myslím si, že list, ktorý poslal váš výbor, skutočne správne určuje priority, ale my musíme konať hneď. Ja som lekár a môžem vám povedať, že si myslím, že tam potrebujeme lekárov. Lekárov na mieste, Potrebujeme ďalších zdravotníckých pracovníkov, potrebujeme zriadiť nemocnice. A to sa musí diať teraz, pretože ak prejde vírus do miest, tak nastane nekontrolovateľná situácia. Takže musíme konať koordinovaným spôsobom a všetci medzinárodní partnery musia úzko spolupracovať. Členské štáty musia konať veľmi účinne. Ďakujem, pán kandidát. Ešte doplňujúca otázka. Mohli by ste teraz povedať, aké budú vaše konkrétne kroky pri riešení e, tejto krízy eboli, keď budete potvrdení vo funkcii? Ak mi dáte, ak ma poctíte svojou dôverou, tak si myslím, že moje politické svedomie a moja e, školská príprava ako lekára budú prítomní aj v, teréni, v teréne a preto pôjdem v prvom rade do tých oblastí, kde je tento vírus, aby som sa oboznámil so situáciou a dokázal si vytvoriť vlastný názor. Tam, keď budem s chorými ľuďmi, pochopím, čo je potrebné spraviť preto, aby sme pripravili plán pre spoluprácu, koordináciu a čo treba urobiť v teréne. To bude moja prvá zahraničná cesta. A som odhodlaný dodržať to, čo som tu povedal ja berem na seba tento záväzok a to znamená, že vyšlem posolstvo aj ďalším kolegom, lekárom, že tam musíme ísť, že tam musíme byť fyzicky prítomní. Ďakujem. Ďalšia otázka, pán Líc, za so, skupinu socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne za váš veľmi intenzívny úvod a úplne súhlasím s tým, čo ste povedali. Musíme riešiť situáciu humanitnej krízy teraz. A váš príhovor to zdôraznil. Mám otázku k situácii a k súčasnému nariadeniu rady číslo 1275-6 sa týka roku 96. Je to e, teda materiál z roku 96 a ako mienite riešiť legislatívu a legislatívny proces, ako bude na to vplývať Lisabonský proces. Je tu iniciatíva komisie, ktorá je taká zamrznutá a nepokračuje v revízii. A máme tu teda právne úzke miesto a napriek mnohým snahám a výzvam zlepšiť efektívnosť, účinnosť humanitnej reakcie na kríze, na krízy a na postihnuté obyvateľstvo sme nedosiahli veľké zlepšenie. Budete súhlasiť s revíziou tohto nariadenia pred koncom roku 2016 2016? Ak nie, tak prečo? A ak áno, tak čo by podľa vás mali byť hlavné prvky revízie príslušného právneho predpisu? Ďakujem, milý kolega. Máte úplne pravdu. Informovali ma, že existoval taký záväzok e, revidovať, prepracovať toto nariadenie môj prístup k životu je takýto. Bude, poviem vám to veľmi úprimne. Nič nie je nemenné. Musíme byť pripravení revidovať naše stanoviska vzhľadom na potreby a nové situácie, ale pri revíziách, prepracovaniach z vašich stanovisk číha vždy aj nebezpečie. Mohli by sme povedať, že lepšie e, je e, byť pripravení, ak socialisti majú, budú mať silné stanovisko, tak určite spustíme dialog. Budeme o tom diskutovať, budeme sa dohlbky zaoberať tým, čo možno revidovať a ak dosiahneme spoločné stanovisko, tak potom áno, uvidíme, ako sa dostaneme vpred. Ako viete, musí to byť rozhodnutie kolegia komisárov Takže opakujem, ja si myslím, že toto nariadenie funguje, ale ja som pripravený začať konzultácie v rámci vášho výboru a uvidíme, či všetky zainteresované strany budú za revíziu. Ak dospejeme k záveru, že je to takto postačujúce, zostane to v takej podobe, akej to máme. Druhá otázka. Spomenuli ste situáciu okolo eboli. Koordinácia v rámci EÚ a EÚ a ďalšími aktérmi, ktorá je potrebná na efektívnu humanitnú pomoc, je situácia, ktorá si vyžaduje zlepšenie. Nedávno sme sa stretli s európskym veľvyslancom E, Iraku, ktorý, sa, ktorý navštívil náš parlament a hovoril o nedostatku spolu koordinácie s e, viacstrannými organizáciami a vidno to najmä v takých situáciách, ako je ebola. Je to situácia, ktorá si vyžaduje lepšiu koordináciu. Toto treba riešiť. Takže čo navrhujete vy pre lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi, ako aj s ďalšími medzinárodnými aktérmi? Ďakujem. Otázka koordinácie je základom účinnosti a hospodárnosti akejkoľvek činnosti a platí to najmä pre ebolu. Ak nebude koordinácia, nič nedosiahneme. Preto ja si myslím, že by sme mali ďalej rozvíjať našu spoluprácu s medzinárodnými partnermi. Ja už som v kontakte s významnými osobnosťami OSN, pánom Valerianom a s vysokým predstaviteľom pre utečencov. Takže ak budem potvrdený vo funkcii, tak som presvedčený, že budem ďalej rozvíjať tieto kontakty, aby sme mohli byť veľmi konkrétni a efektívni, účinní. Takže to je predpoklad spolupráca medzinárodných partnerov a z Komisie pre humanitný zásah je podmienkou. Je to základný stavebný kameň na to, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Máme teraz nové údaje o ebole. Podcenili sme to, došlo k novej mobilizácii medzinárodného spoločenstva a ja myslím, že treba konať okamžite. A teraz pán Karsky za skupinu ECR, prosím. Pani predsednička, pán kandidát na funkciu komisára, prvý svetový humanitný summit v roku 2016 v Istambule sa pokusí zhrnúť, čo sme urobili v oblasti humanitnej pomoci v posledných rokoch a pomôže nám vymeniť osvedčené podstupy, ktoré by mali viesť k lepším normám pomoci vzhľadom na všetko, čo musíme spraviť, čo je pred nami v oblasti humanitnej pomoci, musíme si zadefinovať určité ciele pre obdobie po roku 2016, aby pomoc bola efektívnejšia. Chcem sa spýtať, ako posudzujete naše vlastné ciele, európske ciele a náš stav pripravenosti na tento summit? Ďakujem za vašu otázku. Naozaj, tento summit v roku 2016 v Istambule je veľmi dôležitý tým podujatím z e, viacerých dôvodov. Poprvé, nie je to medzivládna udalosť, nie je to medzivládna konferencia. Všetci aktéry medzinárodnej humanitnej komunity tam budú zúčastnení. Po druhé sú tam definované veľmi presné ciele. Po prvé inovácie, efektívnosť, hospodárnosť, humanitnej pomoci, nezraniteľnosť, a pevnosť a potom je tu aj problém prístupu k pomoci. Vy ste hovorili o mnohých otázkach, ktoré sú dôležité. Napríklad na tejto konferencii budeme môcť viac hovoriť o e, pomoci, o pripravenosti. Európa má byť dobre pripravená, preto budeme mať konferenciu v Bukurešti ako prípravu na túto konferenciu v Istambule a ja si myslím, že ak má potrebu rozpočtové obmedzenia. Snažili sme sa ktorá je užitočná niekedy, ale nepostačujúca v čase krízy. Snažilo sa e, tiež využívanie e, rozpočtovej rezervy. E, a potom by som spomenul jednu absurditu v našom systéme a síce problém medzi platbami a viazanými prostriedkami. Je to vlastne legalizácia nerešpektovania daných sľubov. Keď sme už povyťahovali všetky peniaze zo šuflíkov a keď už e, in situ nevidíme, že by tlak klesal, tak potom ostávame bez zdrojov z oči voči budúcim krízam a výzvam. A tu ide určite o nejakú systémovú chybu alebo nedostatok. Akým spôsobom chcete riešiť túto situáciu? Máte úplnú pravdu, keď situáciu opisujete. a viem, že už viacero rokov sa venujete v tomto parlamentnom výbore tejto problematike. som členom rozpočtového výboru e, parlamentu a nadobudol som určité skúsenosti a je pravda, že v tomto e, výbore sme sa venovali problematike rozpočtu a preto e, by som uvažoval nad tým, že spoločne e, s týmto výborom by sme mali presvedčiť kompetentných o potrebe uchovať humanitárnu pomoc a upozorniť na jej špecifickosť. Povedali ste to veľmi správne. Musíme sa dostať do tej situácie, keď platby a viazané prostriedky budú vyrovnané. Ja viem, že je to všeobecný problém európskeho rozpočtu, ale pre nás, ktorí pracujeme práve v oblasti humanitnej pomoci, toto nie je udržateľné dlhodobo a máme pádne argumenty a myslím, že nikto naše argumenty nemôže spochybňovať. Keď poukazujeme na špecifickosť tejto politiky v roku 2016, tak tento rok by sme mali dosiahnuť rovnováhu medzi záväzkami a platbami a dovtedy musíme uchovať dostatok finančných prostriedkov pre humanitárnu pomoc. Napriek tomu, že budú narastať potreby, musíme hľadať nových donorov. Preto som aj povedal, že summit v Konštantinov e, bude veľmi dôležitý práve preto, aby sme hľadali tých nových donorov. Ďakujem. Možno by sme mali urobiť priebežnú revíziu, aby sme v tej humanitárnej pomoci zistili tie možnosti donorov a aby sme mali aj lepší e, režim e, týchto donorov humanitárnej pomoci. Πιστεύω ότι μπορούμε και από τον επόμενο 2000... Áno. Od budúceho roka môžeme a musíme práve poukazovať na špecifickosť politiky humanitárnej pomoci. Ja si myslím, že tu je možnosť v rámci rôznych diskusí túto špecifickosť obhajovať aj e, s dostatočnou energiou a nasadením. Myslím, že Neexistuje iná naliehavejšia politika ako práve táto, pretože e, dochádza k mnohým nepredvydateľným okolnostiam a preto musí existovať možnosť využiť aj e, rôzne naliehavé zdroje či rezervy, ale musí byť aj tá možnosť e, vyrovnania záväzkov a platieb. Všetci vieme, že subvencie či platby NGOčkám nemôžu meškať pretože NGOčky si nemôžu brať bankové úvery či požičky a preto my by sme mali mať tú schopnosť používať a poskytovať finančné prostriedky vtedy, keď sú potrebné. Len takýmto spôsobom sa tento problém vyrieši alebo zmierni. Zaguje pán Krysogonos a leží, pardon, <laughs> sedí za vami e, v minulosti boli veľmi vážne obvinenia zo zlej e, správy, e, alebo dokonca sa hovorilo o korupcii v prípadoch humanitárnej pomoci e, v EÚ. a to v prípade takých tretích krajín ako napríklad Somálsko. Ak vy budete potvrdení v tomto poste, ako budete postupovať v takýchto prípadoch, ak dôjde k, takým, k takémuto prípadu počas vášho obdobia, keď budete poverení postom e, komisára pre humanitárnu pomoc? Ďakujem pekne, odpovedá e, pán Stylianides. Áno, žiaľ, Korupcia a podvody sú súčasťou nášho života a došlo k prípadom, ako som bol informovaný, kde sa nakoniec samozrejme konalo a dosiahli sa výsledky. A na základe týchto informácií, ak existuje spôsob kontroly, ktorú realizujú. A teda existuje určitý spôsob kontroly, ktorú robia nezávislí odborníci. Potom tu máme aj e, dvor auditorov a to všetko len poukazuje, že táto kontrola aj dobre funguje. A podľa tohto vyhodnotenia všetky služby, ktoré spadajú do mojej kompetencie, tak sú vysoko kvalifikované, ale samozrejme nebuďme naivní. Je jasné, že podvody a korupcia existujú. Musíme vylepšiť systém a ako náhle sa oboznámim do posledných detajlov s týmto systémom, budem ruka v ruke s odborníkmi spolupracovať a bojovať proti týmto fenoménom, ale nesmieme e, zabúdať, že takýto problém môže vzniknúť hoci kedy, ale je potrebné, aby sme mali dostatočnú politickú volu, aby sme aj dokázali politicky zareagovať. Áno, hovorili ste práve vy o politickej vôli. A hovorili ste k nám s tým presvedčením, keď hovoríte o morálnych otázkach keby bolo potrebné, boli by ste schopní aj poukázať konkrétne na vinníka? Samozrejme, odpoveď hm, v prípade podvodu alebo korupcie nemôžeme ustúpiť ani okročík. Nie je predsa možné, aby peniaze európskeho daňového poplatníka eh, nešli tým smerom, kam majú ísť. Hlavne, keď ide o peniaze, ktoré sú určené na humanitárnu pomoc. Ide o peniaze predsa, ktoré majú zachrániť obete. Ide o peniaze, ktoré dajú, e, dávajú jej s deťom, ktoré prinášajú budúcnosť. Takže nemôžeme samozrejme ani len o ustúpiť a ak to bude potrebné, treba samozrejme pozvihnúť hlas a to je záväzok a ja sa k tomu záväzujem, ak dôjde k takémuto prípadu, Samozrejme, treba program zastaviť a treba aplikovať čo najprísnejšie programy kontroly alebo princípy kontroly. Ako som už povedal, mal som asi dva týždne e, na to, aby som sa oboznámil s prípadmi, ale podľa toho, čo viem, ten postup bol veľmi jasný. Teraz za zelených e, ďalší rečník. Ďakujem te haluatte olla kaikkein haavoittuvimpien. Ďakujem pekne. My e, si ceníme to, čo ste povedali, teda, že chcete bojovať za tých najviac e, ohrozených a zraniteľných ľudí a že ste, chcete aj istým spôsobom im, mať, e, im aj dať e, hlas, ak ho nemajú. Mám konkrétnu otázku. Mnohé menšiny e, trpia viac e, vám z tých humanitárnych kríz, napríklad e, ženy, deti, handicapovaní ľudia a tak ďalej, ale častokrát e, v prípade že to je, ak, ak patria medzi e, väčšinovú skupinu. E, čiže ako zohľadníme potreby práve týchto najviac ohrozených skupín, ženy, deti, handicapovaní ľudia a ako by sme mohli humanitárnu pomoc nasmerovať práve týmto najviac zraniteľným e, osobám, aby ich hygienická sanitárna situácia a napríklad aj zariadenia, hygienické zariadenia pre handicapovaných ľudí tam mohli byť zahrnuté alebo aby sme mohli bojovať proti napríklad sexuálnemu zneužívaniu žien čo v praxi v tejto oblasti by sme mohli spraviť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za tú citlivosť, e, ktorá aj vás charakterizuje, keď hovoríte práve o takýchto témach. Ehm, ľudská bytosť sa stáva dôstojnejšia tým, keď dôstojne pristupuje k tým ľudským bytostiam, ktoré majú nejaké potreby alebo niečím trpia. Je pravda, že sú skupiny obyvateľstva, ktoré sú zraniteľné, ktoré potrebujú takýto prístup, pretože sú zraniteľné zo sociálneho či iného dôvodu. Určite hĺbkovo budem musieť túto tému preštudovať, aby som mohol lepšie odpovedať, ale podľa mojich informácií, ak ukazovatele a kritéria ktoré e, vysvetľujú fungovanie NGOčiek, tak berú do úvahy situáciu žien a detí, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania a rovnako sa berie ohľad aj na handicapovaných. A ak je tu možnosť, tak samozrejme násilie treba znásobiť a treba ukázať, že ľudskosť je jedna z hlavných hodnôt našej politiky a že sa to aplikuje aj v praxi. Nemôže to byť len teória na papieri a treba to aplikovať práve prípade e, týchto ľudí, ktorí sú takí zraniteľní a to vďaka ukazovateľom a kritériám treba pristupovať. Mám ešte dotočnú otázku. E, naozaj e, milióny ľudí teraz žijú v utečenských táboroch a častokrát tam žijú veľmi dlhodobo. Niekedy 20 rokov napríklad v Kini tam ľudia e, žijú ľudia už 20 rokov. E, e, takisto v prípade táboru Zatar v Jordánsku, to už je de facto malá dedina, malé mesto, tak dlhodobo sú tam ľudia usídlení. Čiže otázka je následovná. Keď bude ten humanitárny summit, mohli by ste nejakým spôsobom na nový nejakým novým spôsobom ľudí aktivovať, tých ľudí, ktorí tam e, žijú. E, nejaký taký utečenský plán 2.0, niečo také, či by sa dalo spraviť. Áno. Tak ako to opisujete, je to naozaj veľká výzva, ktorú treba hĺbkovo prediskutovať a hm, zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom môžeme prakticky sa posunúť vpred tieto problémy sa už veľa rokov neriešia a je to aj problém istých stratených generácií. To isté by sme mohli povedať aj o Sýrii. 6 miliónov detí, ktoré zažili hrôzy vojny v Kenii, v Južnom Sudáne, v Kongu. Tam je po- problém podvýživy na jednej strane, ale okrem neho aj traumy z týchto konfliktov a nedostatok perspektívy do budúcnosti. Ak dieťa alebo mladý človek nemá nejakú perspektívu do budúcnosti, tak v konečnom dôsledku je odsúdený ostať utopený v tých svojich traumách a nevidí žiadne východisko preto v Istambule e, musíme prísť s týmto ako jednotným postojom EÚ. Ďalší rečník. Dobrý večer, pán dezignovaný komisár. Otázka k riadeniu kríz napríklad e, ropná platforma v Mexiku Horizont alebo nehoda Fukushima poukazujú, že aj priemyselne rozvinuté krajiny nevždy sú schopné riešiť viacsektorové katastrofy a nie sú schopní udržiavať svoje energetické modely ropné e, platformy alebo aj atomové e, elektrárne v Európe, hlavne atomové elektrárne sú hlavne všade. Otázka je, ak by o 3 mesiace by došlo k prírodnej katastrofe, ako sa stalo vo Fukushime alebo v Mexickom zálive. Myslíte si, že sme schopní takejto katastrofe čeliť? A ak áno, akým spôsobom? Vážený kolega, ďakujem za túto otázku, ktorá nás vedie k druhej dimenzii kompetencií môjho portfólia a to je práve CO obrana. Vo Fukushime máte pravdu, Japonsko, veľká priemyselná krajina, musela požiadať o pomoc a Európa Japonsku pomohla. Pri tejto príležitosti sme sa aj veľa naučili. Naučili sme sa veľa z týchto viacnásobných katastrof. Existuje e, mechanizmus CO, ktorý vychádza z prevencie a z prípravy programov. A aj na to musíme byť pripravení. Je pravda, že existuje prepojenie medzi mechanizmom a členskými štátmi a táto situácia je veľmi dobré a ja do toho vkladám veľké nádeje. Napríklad, keď sa pozrieme na situáciu v Bosne, tam konštatujeme, že došlo tam k obrovským povodňám, ale odpoveď bola veľmi pozitívna. To isté môžeme aplikovať aj v prípade katastrof spôsobených nehodami v jadrovej e, elektrárni, ale samozrejme treba postupovať princípom radšej prevencia ako riešenie problémy a na to všetko, riešenie problému a na to všetko slúži systém CO. V Sicílii sú tri vysokorizikové priemyselné oblasti, kde môže dojsť k incidentom Prednedávnom bolo e, požiar v rafinérii v Lácio. Došlo k toxickému úniku a e, toxické plyny sa rozširovali. A keď sa poukázalo na dopad na obyvateľov a životné prostredie, tak myslíte si, že obyvateľia, ktorí žijú v takýchto oblastiach, tak správa e, takýchto území e, by mala prejsť pod správu európsku a nie pod správu miestnych e, a regionálnych samozpráv. No, nepoznám veľmi presne tento konkrétny sicilský prípad, ale viem, ako tento mechanizmus CO funguje a preto odpovedám, v momente, keď členský štát požiada o pomoc, tak tento mechanizmus sa spustí. A je jasné, že krajina môže žiadať pomoc aj od iných členských štátov, tak ako sa to stalo v prípade požiarov v Južnej Európe a je to tiež cezhraničný mechanizmus v rámci EU hranic, ale aj mimo ale musíme byť samozrejme pripravení na to, aby sme mohli pomôcť. A ja si myslím, že v tomto eh, smere sa už veľa urobilo. Máme eh, Centrum naliehavých udalostí. A ja ako Európan som veľmi hrdý, že, môžem, že môžeme pomôcť okamžite a zabrániť tragickým dôsledkom a ja si myslím, že to e, je predovšetkým v kompetencii členských štátov, ale opakujem, nepoznám presne sicilský prípad detailne, ale ak budem mať viacej informácií, budete o tom, budeme môcť o tom určite viacej podiskutovať. E, takže to bolo prvé kolo rečníkov. Teraz e, kolegovia z ďalších výborov. Najprv pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne. Na úvod by som e, vás, vám chcel, pán e, komisár, nominovaný komisár, pogratulovať k tejto nominácii. Je to veľmi dôležité e, portfólio, pretože EÚ je veľkým poskytovateľom, najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci na svete, ale zároveň preto, že európske občania vnímajú humanitárnu pomoc ako dôležitú aktivitu EÚ. Som presvedčený, že vy máte všetky kompetencie, všetky schopnosti preto, aby ste svoju prácu vykonávali e, dobre. Pokiaľ ide o prácu našho výboru pre zahraničné e, veci, chcem sa spýtať, akým spôsobom budete spolupracovať s vysokým predstaviteľom aby humanitárna pomoc nebola oddelená od našich politických stratégií, pokiaľ jednotlivé časti sveta. A ako budete zároveň rešpektovať základné princípy humanitárnej pomoci, to bola tá nestrannosť, neutralita e, a tie ďalšie veci, ktoré ste spomínali aj vy. E, v tomto kontexte sa chcem E, spýtať, či by ste sa mohli vyjadriť k situácii na Ukrajine. Tam Európska únia výrazne e, prispela aj ľuďom, ktorí boli presídlení, ale do istej miery zase e, je ťažké tú humanitárnu pomoc dostať do tých zón, ktoré sú pod kontrolou rebelov. Takže to je taká všeobecná situácia, o ktorej som sa chcel ja vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno, máte pravdu. Koordinácia a spolupráca na úrovni projektových tímov, tak ako to definuje predseda komisie Juncker, tak táto koordinácia spolupráce tá musí byť pravidelná a konkrétna. Projektový tým, pokiaľ ide o zahraničné veci, je práve preto veľmi dôležitý a jeho práca bude koordinovaná pani Mogherini, ktorá bude vysokou predstaviteľkou a podpredsedkyňou e, komisie. Humanitárna e, pomoc, e, pokiaľ ide teda o komisára pre humanitárne aktivity. Ja som povedal, že budem sa snažiť nadviazať na prácu mojej pred chodkyne. Ona tiež má ten prístup in but out, takže áno, budeme poskytovať informácie, analýzu situácie, tie dáta, ktoré máme k dispozícii od našich e, kolegov v kanceláriách na meste, tak aby sme boli súčasťou kolektívnej e, práce projektového týmu, aby sme mohli riešiť aj tie hlbšie príčiny e, danej krízy. Dobre, vieme, že politické riešenia sú častokrát potrebné. Vieme, alebo poznáme ten e, známy citát, ktorý hovorí, že humanitárne e, situácie sa neriešia humanitárnymi spôsobmi, ale politickými spôsobmi. Humanitárna pomoc je tam iba preto, aby sme ľuďom v danej situácie pomohli. Čiže v rámci projektového týmu budeme mať túto koordináciu, keď budeme hovoriť o politike. Ale zároveň musíme aj tie štyri princípy humanitárnej pomoci e, rešpektovať, ktoré sa tu spomínali. Pokiaľ ich rešpektovať nebudeme, tak nebudeme mať prístup k tým e, ľuďom, e, ktorí našu pomoc potrebujú, k tým obetiam. Čiže áno, to je ten princíp in but out. Chceme byť efektívni, chceme dodržiavať a chceme e, ochrániť e, hodnoty a prestíž humanitárnej pomoci. Ďakujem pekne. Ďalej e, kolega za, e, kolegyňa pardon, za e, výbor pre životné prostredie. Ďakujem. K novému mechanizmu CU ja som bola spravodajkyňou a EP pracoval na tomto mechanizme práve preto, aby sme vylepšili tú našu schopnosť odpovedia a reakcia. Teraz tento mechanizmus koná a rada by som vás spýtala, aké akcie chcete prijať, aby ste zabezpečili korektné účinné fungovanie, hlavne aby sa zabezpečila koordinácia e, komisie, hlavne pokiaľ ide o jednotlivé orgány CO v členských štátov, aj pokiaľ ide o samotné členské štáty, ktoré sa zúčastňujú toho mechanizmu a predovšetkým pokiaľ ide o zdieľanie prostriedkov, odpovedia expertov a ten dobrovoľnícky púl, myslíte si, že by to mohlo byť nejaké východisko pre koordináciu tohto nového mechanizmu? Ďakujem. Αγαπητοί συνάδελφοι, διακρίνω ότι γνωρίζετε εις βάθος το θέμα. Ďakujem pekne. Vidím, že sa do týchto tém veľmi dobre vyznate. Chcem akurát e, povedať, že s väčšinou toho, čo ste povedali, súhlasím. Mechanizmus pre civilnú ochranu je mechanizmus, ktorý prepája členské štáty s komisiou v prípade nejakých e, prírodných katastrof. Koordinuje prostredníctvom toho centra RCC pomoc e, jedného členského štátu voči e, druhému. A potom, e, pokiaľ ide o tú Bosnu, tak tam som zopakovať, čo som už povedal. Samozrejme sú, veľa, sú, sú mnoho veci, ktoré by sa dali ešte zlepšiť. Napríklad v oblasti prevencie mohli by sme konať lepšie, mohli by sme rozmýšľať o takom nejakom systéme nejakého nárazníkového, tak povediať, e, riešenia. To by mohlo byť tiež efektívne riešenie pre naše krajiny. Vieme, že máme štruktúralne programy, ktoré ak majú byť e, aktivované, najprv treba mať plán, e, ako ich presne aktivovať. A potom, pokiaľ ide o ten dobrovoľný charakter, áno, máte pravdu, dáva nám nové príležitosti, mali by sme ho rozšíriť a mali mať ďalšie e, možnosti. A takisto veľmi konkrétnu úlohu v rámci celého postupu e, civilnej ochrany. Myslím si, že mechanizmus civilnej ochrany je efektívny, môže pomôcť e, v rámci aj zahraničných alebo cezhraničných riešení. E, Použili sme to v prípade Černo, e, Černej hory, respektíve Černá hora alebo Macedónska napríklad sa prihlásili a chceli sa stať a chcú sa stať e, e, členmi tohto mechanizmu. Ďalej otázky za jednotlivé politické skupiny. Najprv pán Ponga, ktorý je podpredsedom, sedí tu za vami. E, nech sa páči. Ďakujem pekne. Opatrenia na znižovanie rizik sú veľmi dôležité, pokiaľ chceme znižiť dopady či už odborných konfliktov, alebo aj prírodných katastrof, ktorý je čoraz viac. Aké e, stratégie, e, alebo stratégiu e, zavediete, ak chcete zvýšiť odolnosť a naopak znižiť, zvýšiť odolnosť a znižiť tú ohrozenosť jednotlivých komunít aj v súlade s politikami rozvoja. Ďakujem pekne. Ήδη κύριε συνάδελφε νομίζω είπατε την Hm, ďakujem pekne. Myslím si, že ste sám spomenuli to najdôležitejšie. Ak chceme znižovať rizika, chceme, aby e, sa zvyšovala naopak, zvyšovala naopak odolnosť a chceme tá politika, aby bola dlhodobá, e, trvalo udržateľná, tak potrebujeme práve ten rozvoj. To je to kľúčové slovo na rozvoj treba pracovať. Tieto e, veci by sa navzájom mali potom e, doplňať. Humanitárne aktivity tie môžu v danej situácii samozrejme pomôcť ľuďom, e, ale zároveň treba pamätať aj na rozvojovú pomoc. Čiže najprv humanitárna pomoc, obnova a potom dlhodobý rozvoj. Tieto tri veci by sa naozaj mali prepojiť a čím sa viac e, prepoja, tým lepšie výsledky dosiahneme. E, s týmito, alebo s týchto diskus, e, téma sme už diskutovali na úrovni miestnych komunít. Máme napríklad dobrý príklad v regióne Sahelu. Tento príklad by sme mali využívať aj inde. To, čo sme sa naučili, aby sme naše praktiky aj ďalej rozšírili. A platí to aj pre iné africké regióny. E, program SHARE tiež mal e, podobné dobré výsledky, takže naďalej by sme mali túto stratégiu e, rozvíjať. Mali by sme spolupracovať aj s miestnymi orgánmi, aj s tými ľuďmi. A potom aj mimovládky na meste nám môžu pomôcť. Mali by spolupracovať s tými mimovládkami, ktoré my financujeme, e, aby práve tá prirodzená štruktúra pre budovanie odolností sa v tejto spolupráci mimovládiek a inštitúcií e, lepšili. Pán Guerrero, srdcovne sa páči, mám dve otázky v jednej. Poprvé, vaše portfólio takisto obsahuje e, krizové riešenie väčšina súčasných kríz e, v súčasnosti e, vyplýva z toho, že sa e, spustia isté migračné toky, toky utečencov. Častokrát sa to vlastne deje priamo na hraniciach Európskej únie. A chcem sa spýtať, či by ste boli pripravení, pokiaľ ide o tú humanitárnu krízu, E, či teda rešpektovanie e, utečencov alebo migrujúcich e, ľudí by ste boli ochotní prepojiť aj na migračnú politiku, ktorú máme v EU. A potom druhá otázka, vy ste párkrát povedali, že treba konať preventívne, že treba konať dnes a nie zajtra, že treba zabudnúť na to, alebo nemali sme mať konať, nemali by sme konať tak, že konáme neskoro a málo a Spomenuli ste v tejto súvislosti aj e, vašu predchodkyňu, ktorá bude mať e, e, už finančné alebo rozpočtové portfólio a tam práve je dôležité, aby z tohto rozpočtového hľadiska sme mali väčšie financie, napríklad v prípade tejto sírskej krízy, pretože tá sa týka naozaj miliónov ľudí. Ďakujem. Ďakujem. Áno, máte pravdu. humanitárne krízy pri našich hraniciach výrazne eskalujú. Máme isté migračné e, toky e, smerom do Európy. Vieme, čo sa napríklad deje v, súvislí, v súvislosti so e, sírským konfliktom v Turecku. Tam za pár dní 100 tisíc ľudí prekročilo hranicu. Čiže máte pravdu, situáciu nie je možné ignorovať. Máme komisára pre migráciu a práve preto sme tohto komisára vlastne e, vytvorili alebo túto funkciu, pretože táto téma je veľmi dôležitá a samozrejme, že budeme navzájom spolupracovať. E, či už v rámci toho projektového týmu alebo aj bilaterálne. Ako komisár pre humanitárnu aktivitu, pokiaľ teda ma e, schválite do tejto pozície. E, moje prvé a hlavné obavy budú, alebo aktivity budú e, aktivity priamo na mieste, tam, kde ľudia žijú, aby to vzdelávanie naďalej pokračovalo, aby mali prístup k potravinám, k vode. A toto sú moje hlavné priority, ktoré sú veľmi dôležité. a tým možno prispieme k tomu, aby sme znížili tlak vyplývajúci z migračných tokov. Možno. A ja ako komisár pre humanitárne aktivity si ponechám svoju nezávislosť a nebudem akceptovať to, aby humanitárna Eh, aktivitám. Aktivity sa nejakým spôsobom instrumentalizovali z hľadiska politického, pretože pokiaľ to sa stane, nebudeme môcť rozhodne eh, konať na tej úrovni, ako vy chcete. Za skupinu e CR, eh, nech sa páči, pán Luka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán kandidát, chcem sa spýtať k hrozbám, pra, k ohrozeniu pracovníkov humanitnej pomoci. Sami ste už na to poukázali. Máme prípady, kde obyvateľstvo sa rozurilo a zavraždilo pomocníkov, pretože si mysleli, že prinášajú nejaké nešťastie. Máme tu tie ohrozenia teroristickými, islamistickými skupinami, ktoré upozorňujú na seba brutalitou a nezmyselnosťou svojho konania a ohrozujú takýchto pomocníkov. Ako chcete riešiť túto situáciu? Ste pripravení poskytnúť aj vojenskú ochranu humatný, humanitným pracovníkom? Chcete o ňu požiadať? Ak áno, od koho, od koho by ste požiadali o vojenskú ochranu? Alebo si myslíte, alebo zásadne odmietate vojenskú ochranu pre humanitných pracovníkov? Milý kolega, teraz mám príležitosť vás požiadať o to, aby, ste, aby sme si pripomenuli pobete, obete humanitných akcií a odsúdili, rozhodne odsúdili tých, ktorí spáchali tieto zločiny na nich. Z toho, čo som počul, môžem povedať, že existujú určité bezpečnostné kroky v tejto oblasti. Existujú osobitné mimovládne organizácie financované EÚ, ktoré školia, ktoré trénujú humanitných pracovníkov, týchto idealistov, trénujú ich účinne aby sa doká- v tom, ako sa vyhnúť nebezpečiu pri práci v teréne. Avšak, keď ste potom na mieste, tak situácia je veľmi často iná a preto musíme o tom hovoriť a mali by sme sa snažiť zlepšiť bezpečnosť týchto pracovníkov, lebo, ako som povedala, situácia sa môže zmeniť. Pokiaľ ide o vojenskú ochranu, tak chcem byť úprimný, otvorený. Mám tu určité pochybnosti, výhrady, výhrady k vojenskej ochrane. To by malo byť skutočne to posledné útočište, ktoré použijete. Mala by to byť tá posledná možnosť, aby sme mohli poskyt- pri poskytovaní humanitnej pomoci. My poskytujeme predsa humanitnú pomoc a ak by sme to zamenili za niečo iné, stratíme dôveryhodnosť, nezávislosť, neutralitu humanitnej pomoci. Musí byť jasné, že vojenská prítomnosť tam nemá byť na to, aby ovplyvňovala humanitné konanie, humanitnú akciu, pretože Inak by mohlo dojsť k zneužitiu humanitnej akcii a stratili by sme prístup k tým, ktorí potrebujú našu pomoc, stratili by sme našu dôveryhodnosť v očiach vonkajšieho sveta. Teraz za skupinu ALDE. Pán dezignovaný komisár, to, čo som si doteraz od vás vypočuli, nás uistuje, pretože nastupujete po osobnosti, ktorá vtlačila svoju pečať v komisie. Ja sa teším e, vášmu načeniu a angažovanosti aj konkrétnemu spôsobu, ako odpovedáte. E, v humanitárnej pomoci sú viacerí aktéry, ale zlá koordinácia týchto aktérov môže priniesť neúčinnosť, neúčinnosť napríklad Haiti v roku 2010 to bol jasný príklad zlej koordinácie a rád by som bol, keby ste sa vrátili k tejto stratégii a metóde, ktorú by ste chceli aplikovať, aby ste koordinovali nielen európskych donorov a komisiu, ale aj týchto s ďalšími e, s celosvetovými aktérmi. A druhá otázka doteraz nepadla. Rád by som poznal vaše stanovisko k viditeľnosti alebo nedostatku viditeľnosti EÚ v humanitárnych aktivitách. Ja som bol komisárom pre humanitárnu pomoc a všade, kde som bol, aj keď sme videli na stanoch alebo na nádobách zástavku USA, USA boli všade eh, prítomní, ale naši operátori, ktorých eh, sme my financovali, tak sme museli skutočne presviečať alebo nevedeli, že to je prítomná EÚ a že to financovala. Tak aj tu musíme byť jasne e, viditeľní. A len určitá pochybnosť k tomu vojenskému zásahu, tam by ste mali byť trochu nuancovaní, pretože v určitých prípadoch nemôžeme zabrániť obetiam, ak tam nie je vojenský zásah. Ďakujem. To, čo ste povedali, má svoju váhu, pretože máte takéto veľmi bohaté skúsenosti v tejto oblasti. Podľa informácií, ktoré som dostal, E, napríklad v prípade Haiti, tak tam boli vážne problémy v koordinácii. A preto sme sa rozhodli, že budeme reformovať humanitnú pomoc, oblasť humanitnej pomoci, aby sme zabránili zopakovaniu toho, čo sa dialo na Haiti, kde nebolo líderstvo, koordinácia, a musíme e, sa vyhnúť situácii neefektovnosti našej pomoci. Pokiaľ ide o Haiti, tak to bol prípad veľmi závažnej krízy. Všetko sa udialo totiž naraz. Cho, e, cholera, hurikán, všetko. Takže ja si myslím, že e, program reformy OSN pre reformu je program, ktorý by mala Európska únia podporiť, aby sme hovorili o tých troch základných veciach. Líderstvo, zodpovednosť a teda skladanie účtov a koordinácia. Áno, máte pravdu, Haiti je niečo, čo by sa už nikdy nemalo zopakovať. A to dokážeme. Viedol som diskusiu s pani Valerie Amers, ktorú veľmi dobre poznáte. A povedali sme, že tieto veci treba riešiť, avšak o otázke e, vojenskej ochrany budem hovoriť neskôr, pretože teraz som vyčerpal svoj čas na odpoveď. Takže nech sa páči. Dobre. Teraz pani Sanchez Caldente Zague. Ďakujem, pani predsednička. Pán dezignovaný komisár, ako ste povedali, v konfliktných situáciách a v sociálnych naliehavých situáciách najzraniteľnejší sú práve ženy a deti a veľmi často sú cieľom násilia, znásilňovania, a zneužívania. Povedali ste, že to bude jedna z vašich priorít vo vašom programe, ale ja by som rada hovorila o konkrétnych dôsledkoch tejto situácie a rada by som vedela, ako budete pristupovať k otázke e, sexuálneho zdravia a reproduktívneho zdravia v konfliktných situáciách Eh, či máte nejakú stratégiu, pretože veľmi často ženy sú nutené mať potom deti, ktoré eh, sú vlastne eh, dôsledkami znásilňovania. Áno, máš, máte pravdu. Sexuálne násilie je e, vecou, ktorá sa stala veľmi dôležitou. Je to veľký problém v krízach v Sýrii, v Iraku, v Kongu, v Severnej Afrike. Sú to veci, ktoré nadobudli veľký rozmer a pokiaľ ide o sexuálne násilie, tu musíme byť jednoznační. Pokiaľ viem, existujú osobitné protokoly ktoré upravujú postupy pri takýchto prípadoch. V prvom rade ide o to, aby sme poskytli zdravotnú pomoc a psychologickú pomoc, aby zvládli to, čo zažili. Ja ako lekár som v takýchto prípadoch samozrejme za vykonanie abortu. Som presvedčený, že ženy v takejto situácii majú mať takéto právo a súčasne ale majú byť informované o komplexnej problematike, o dôsledkoch a takáto žena má prijať toto rozhodnutie. Sú, e, e, má prijať informované rozhodnutie e, v takejto situácii. Toto je podľa mňa zásadná podmienka rešpektu voči žene, ako aj podľa mňa morálky. Musíme podporiť ženu, budúcu matku, ktorá sa má rozhodnúť v prípade sexuálneho násilia. A pokiaľ o sexuálne násilie spáchané na deťoch, dievčatách či chlapcoch, musíme to riešiť oveľa účinnejšie. Mali by sme týmto obetiam poskytnúť psychologickú pomoc, pretože sú to veci, ktoré majú veľmi tvrdý dopad na takéto deti a možno potrebujú e, liečenie, pomoc v špecializovaných zdravotných zariadeniach. Ďakujem. A teraz za zelených, prosím. Pani Hbuch, Áno, krízy vedú veľmi často aj k, k hladomorom a poskytnutie pomoci je krátkodobé riešenie, ale dlhodobo predstavujú problém e, v tom, že ako zabezpečiť ako zabezpečiť E, obnovu poľnohospodárstva a zabezpečenie potraviny z dlhodobého hľadiska. Ako chcete riešiť túto situáciu v oblasti hladomoroch, aby pomoc viedla k dlhodobej obnove poľnohospodárstva, zabezpečeniu potravín, posilneniu demokracie a, samot- e, a e, riadenia štátu vlastnými silami? Ďakujem. Áno. keď poskytujeme potravinovú pomoc, môžeme vytvoriť aj problémy na e, miestnej úrovni pri tvorbe, pri e, produkcii potravín. Náš program Ažír napríklad v Saheli bol programom, ktorý práve mal takýto komplexný záber, aby riešil aj dôsledky potravinovej pomoci. Robili sme to pomocou inovatívnych metód, Mali sme systém hotovostných kuponov, voucherov a takto sme chceli vybudovať dostatočnú odolnosť a pružnosť, ktorá by umožnila miestným producentom, farmárom produkovať potraviny a, ne, a prestali sme poskytovať potravinovú pomoc v naturáliach. To isté sme použili. Dobrým príkladom je Čad a Niger. Toto všetko je podobné filozofii programu Ažír v Saheli. Musíme spraviť všetko preto, aby sme zachovali miestnu produkciu potravín, pretože produkcia potravín je celý proces a keď dojde k jeho zastaveniu, tak sa veľmi ťažko obnovuje. Robili sme to takýmito vouchermi, hotovosťou, aby sme zlepšili situáciu ale samozrejme to nie je niečo, čo by bolo univerzálne riešenie pre všetky problémy. Je to ale opatrenie, ktoré môže pomôcť stabilizovať miestnu produkciu, môže pomôcť miestnym polnospodárom. Je to v logike pomoci, obnovy, úlavy a rozvoja. Je to celý proces a nemal by byť nikdy fragmentovaný Myslím si, že poskytovanie hotovosti a vouchery bolo užitočné a myslím si, že treba v tejto ceste pokračovať. Ďakujem. Ďakujem. EU sa venovalo humanitárnej pomoci tým, že prispievala občanom a členským štátom, ale často občania nevedia, akým spôsobom sa tieto peniaze vydávajú keď e, sa zasahuje v prípade politických kríz, prírodných katastrof a tak ďalej, tak vtedy potreby narastajú. Doteraz neexistoval žiadny centralizovaný komunikačný prostriedok, e, kde by, ktorý by umožnil monitoring využívania týchto prostriedkov a konkrétne ciele, ktoré sa dosiahli. Transparentnosť je jeden zo základných princípov EÚ a vy vo svojom poste, ako chcete dosiahnuť transparentnosť takejto pomoci, bude nový spôsob, ako kontrolovať využívanie finančných prostriedkov, ako informovať o ich využívaní občanov. Milý kolega, informovali ma že tu platí úplná transparentnosť, pokiaľ ide o naše e, úvery, prostriedky. Keď som sa pýtal na to, tak mi povedali, že boli určité problémy a že došlo k zastaveniu niektorých programov v dôsledku korupcie a podvodov, ale povedali mi, že existuje trojstupňový kontrolný mechanizmus, ktorý dobre funguje Samozrejme, všetko sa môže ešte zlepšovať, avšak tieto kontrolné mechanizmy zjavne fungujú dobre, máme transparentnosť pri využívaní programov a takto by to malo pokračovať. Robili sa hodnotenie, ja som sa s nimi oboznámil. A tam sa hovorí, že na úrovni DGK úvery sa používajú správne, kredity sa používajú správne a percento správneho využívania fondov je na najvyššej úrovni, jednej z najvyšších úrovní v rámci únie. A samozrejme môže dosť aj k prípadom korupcie. Nič nie je 100%, nič nie je dokonalé, ale zdá sa, že e, kontrolné mechanizmy sú účinné a tieto prípady sú minimalizované. Ak by počas posúdenia a posú- hodnotení, ktoré vykonávajú napríklad súkromní konzultanti, by sme my dospeli k záveru, že treba niečo spraviť, tak určite zlepšíme naše postupy, aby sme zabezpečili, že peniaze našich daňových poplatníkov sa správne vynaložia. Musíme byť prísni v týchto otázkach práve v časoch hospodárskej krízy. Aj moja vlast trpí touto situáciou a preto je našou povinnosťou postarať sa o to, aby sa nestratili žiadne peniaze. Pán Ario z nezaradených. Pán komisár, kolegovia, vojny, krízy, katastrofy, klimatické zmeny, pandémie. Zdá sa, ako keby sme tu boli hasičmi, v určitých politikách. Ale myslím, že sa nesmieme zbaviť našej zodpovednosti v prípade určitých fenomenov alebo katastrof. Hlavne e, to veľké množstvo migrujúcich, migrujúcich v Stredomorí E, ktoré e, sú tu z dôsledku politiky západu a zlej americkej politiky v oblasti. V mnohých krajinách vidíme, ako politika skorumpovanej vlády e, no, ale ide v ruka v ruke v spolupráci s Európou a my naďalej sa snažíme uchovávať tie najlepšie vzťahy s krajinami, ktoré nerešpektujú ľudské práva, ale my potom platíme za dôsledky a e, nesplňajú si svoje záväzky ani e, vychádzajúc z toho, že my vlastne tam platíme financie a humanitárnu pomoc. Aké vy máte nástroje, aby ste kontrolovali účinnosť našich aktivít in situ v teréne a hlavne v prípade takých vyhrotených kríz, ako je e, Blízky a Stredný východ? Budem otvorený, mm, milý kolega. Nemôžem povedať, že by som súhlasil so všetkým, čo ste povedali a ja ako politik, voči politikovi musím povedať, že máme spolupracovať, máme byť úprimní, pokiaľ ide o humanitné kroky, akcie. Naozaj mali by sme využiť všetky prostriedky na to, aby sme rešpektovali štyri základné zásady, aby sme mali prístup k obetiam a im pomohli. Toto sa má robiť bez ohľadu na e, akékoľvek politické zafarbenie, bez ohľadu na európske politiky v, dan- v danom regióne, povedzme. Preto ja som zadefinoval svoj základný prístup ako pokračovanie prístupu pani Georgiovej. Áno, musíme mať holistický, komplexný prístup. Mali by sme byť in. Ale aby sme, e, aby sme súčasne zachovali charakter humanitného konania, musíme byť out. Takže chcem zopakovať. musíme strážiť našu neutralitu, humánnosť, nezávislosť a to nám umožní získať prístup k obetiam. My sa zúčastňujeme v projektovom týme, tak ako to vymedzil predseda Juncker, ale budeme strážiť naše možnosti umožňujúce humanitnú akciu ak sa tohto nebudeme držať, nebudeme mať žiaden dôvod na našu existenciu. A teraz pani Záborská za EPP. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne. V týchto dňoch sa veľa hovorí o Iraku a Sýrii v kontekste utečeneckej krízy. Za posledné tri roky povstania, ktoré sa zmenilo na skutočnú občianskú vojnu. Viacej ako 9 miliónov Sierčanov museli opustiť svoje domovy. To je jedna z najväčších humanitárnych a bezpečnostných kríz vo svete. V susednom Iraku teroristi tzv. islamského štátu prinútili kresťanova ako aj členov iných náboženských a etnických menšín, aby utiekli do Kurdistanu. Pán komisár, myslíte si, že humanitárna pomoc členských štátov a EÚ je postačujúca v objeme aj v účinnosti, aby sa pomohlo uh, civilným sírským a irackým utečencom počas zimy, ktorá prichádza. Ďakujem za pozornosť. Máte úplnú pravdu, keď opisujete situáciu. Je veľmi zložitá. a pani komisárka Georgieva Kurdistan navštívila, aby sa oboznámila z prvej ruky so situáciou utečencov aj náboženských či etnických menšín. Žiaľ, islamský štát robí to, čo robí. Videli sme to v mass médiách a preto treba prijať konkrétne opatrenia. A tá prichádzajúca zima, vieme, že je to veľmi e, ťažké, e, ťažká sezóna, ročné obdobie v Kurdistane. Pripravíme konkrétny organizačný program, aby sme počas zimy utečencom pomohli a budeme spolupracovať s agentúrami OSN, aby sme mali program, ktorý zabezpečí prežitie alebo život utečencov a ich detí a všetkých zraniteľných EÚ e, má e, už svoj úrad v Embile, aby e, tento úrad sledoval situáciu informoval nás, aby sme mali teda dôveryhodné informácie a podklady. Spustil sa tiež mechanizmus CO. Nehovorím tým, že ten výsledok je ten maximálny želateľný, ale minimálne sme tam, potrebujeme viacej kooperácie, koordinácie, hlavne medzi medzinárodnými aktérmi, aby sme zabezpečili e, život týchto ľudí v táboroch počas zimy. Pán Fonzulica za socialistickú skupinu. Madam Mr. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán dezignovaný komisár, už ste povedali, EÚ a členské štáty pripisujú humanitárnej pomoci obrovský význam a riadeniu kríz takisto. Hlavne po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Humanitárna pomoc ako európska politika v plnom zmysle to je dôležité. A tu je dôležitá spolupráca, ktorá môže mať rôzne formy a cieľa, ale po krízovej reakcii sa e, e, situácia potom ešte vyžaduje dlhodobé pôsobenie a rozvojovú pomoc. Ako môže koordinácia prechodu od humanitárnej pomoci k dlhodobému udrateľnému rozvoju prispieť tým, že sa bude aplikovať zásada pomoc, rehabilitácia a rozvoj. Podľa 7. Európskeho humanitárneho konsenzu, ako je to možné podporovať a ako by ste to vy ako komisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment, ako by ste spolupracovali s komisárom pre rozvoj a s vysokou predstaviteľkou pre zahraničnú politiku, aby ste aby v tomto procese neboli veľké medzery. Ďakujem. Vážený kolega, poukázali ste na jednu z hlavných alebo kľúčových vecí. Ktorá práve poukazuje na tú schopnosť reagovať tá kompatibilita medzi rozvojovou humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. Hovorili ste o tom rámci spolupráce medzi môjim portfóliom a komisárom pre rozvoj. Tento, toto prepojenie existuje a opakujem tieto tri fázy. Najprv zmierňovať, potom rekonštruovať a rozvíjať A samozrejme, budem s pánom kolegom Mimicom veľmi úzko spolupracovať. Ako som už povedal, máme tu už veľmi úspešné príklady spolupráce, napríklad v Saheli, Šer, v Africkom rohu a tak ďalej. To sú všetko príklady, ktoré jasne ukazujú, že táto spolupráca existuje a je účinná. A existuje určitý určitý manévrovací priestor na vylepšenie a tieto aktivity a pôsobenie treba vždy pravidelne vyhodnocovať. Preto musíme vždy skladať účty, pretože ide o takú činnosť či aktivitu, pretože ide o nástroj, ktorý prispeje k vylepšeniu systému. Treba najprv vyhodnotiť riesko, manažovať ho, čeliť mu a potom sa dostať do kapacity rezistencie. Len takýmto spôsobom ten systém vylepšíme a len tak dosiahneme aj úspory z rozsahu. Je jasné, že ten princíp je radšej predvídať, ako následne riešiť. 1 euro v prevencii ušetrí 7 eur v postakciách. Je to ten pomer 1 k 7. Hovoril som o tých úsporách z rozsahu. Ďalšia otázka. E, už zadeklaroval pán, iš... Ďakujem pekne, pán Stylianides. Vy ste tu e, povedali, že nebudete používať e, vojenské akcie na to, aby ste zabezpečili, že humanitárna pomoc sa aj dostane k svojmu adresátovi. To je pozitívny trend. Ale mnohé medzinárodné e, charity zneužívajú alebo využívajú služby rôznych vojenských alebo polovojenských e, organizácií, pretože niekedy ich e, spôsob fungovania sa ťažko porovnáva s e, medzinárodnou profesionálnou armádou. Čiže otázka je nasledovná. Budete využívať takéto profesionálne vojenské služby alebo nie? Σας κάνω μια διευκρίνηση γιατί το θέμα είναι ευαίσθητο upresním, pretože ide naozaj o veľmi citlivú tému. Naše doterajšie skúsenosti nás môžu samozrejme viesť. Ja. V prvom rade bolo by dobre sa alebo vyhy, vyhne sa vojenskej akcii v prípade humanitárnych zásahov, pretože by sme stratili tú Eh, nestrannosť, nezávislosť, ale došlo k určitým prípadom, keď vojenská pomoc bola potrebná, aby sa mohla zrealizovať pomoc humanitárna. Taký bol prípad Líbie. Eh, vojenská pomoc v tom prípade zachránila životy a samozrejme keď ide o záchranu životov, tak nemôžeme byť proti, ak niečomu podobnému došlo aj v Somálsku ale v Afganistane tomu bolo naopak. Vojenské a humanitárne aktivity e, sa pomiešali a to prinieslo problémy a nemohli sme sa dostať k obetiam. Preto musíme byť veľmi opatrní, naozaj veľmi opatrní. A samozrejme musíme e, vyhodnocovať prípad od prípadu. Máme samozrejme základné princípy a hodnoty, ale potom prídu situácie, ktoré treba vždy vyhodnocovať a tam musí vstúpiť do hry kompetentný komisár, ktorý musí vyhodnotiť, akým spôsobom sa dostať k tým, ktorí potrebujú pomoc. A ak je potrebná vojenská pomoc, aby sa zachránili ľudské životy, no tak áno, môžeme vychádzať z princípov z Osla, opakujem, je to ako posledná možnosť. Ďalší rečník. Vítajte v našom výbore, pán Stylianides. Ja by som vám poďakovala za vaše nasadenie a za e, vaše CV a e, m, ja dúfam, že všetko to, e, čo ste, si, čo ste sa vyjadrili, aby sa vám to podarilo zrealizovať to, čo, čo ste povedali v súvislosti s pánom Mimica. V roku 2013 došlo k najväčšiemu počtu umrtí humanitárnych pracovníkov. Narástol počet humanitárnych či iných eh, katastrof eh, so zvýšeným rizikom. Pán Mimica sa zaviazal, že bezpečnosť pracovníkov in situ v teréne bude eh, maximálnou prioritou a takisto sa podporia NGOčky, aby mali vyššiu schopnosť riadenia rizik. Chceli by ste sa zaviazať aj nad rámec týchto opatrení. Aké opatrenia by ste spustili, aby ste účinne zabezpečili fyzickú bezpečnosť humanitárneho personálu a myslíte si, že je potrebné vytvorenie akéhosi medzinárodného štatútu spolupracovníka humanitárnej pomoci? Εκτιμώ πολύ, κυρία συνάδελφε, αυτή την ιδιαίτερη ευαισθησία που δείχνετε στο θέμα. Áno. Oceňujem váš citlivý prístup k tejto problematike, ja ho zdieľam. Preto vo svojom úvodnom vystúpení som aj vzdal čest tomu britskému humanitárnemu pracovníkovi, ktorý uh, mm, prišiel o život pri e, tejto práci, ale buďme úprimní. Informovali ma o tom bezpečnostnom protokole a aj o tom vzdelaní alebo príprave, ktoré dostávajú humanitárni pracovníci. Poskytujú túto prípravu NGOčky, ale nemám informácie o iných bezpečnostných témach v súvislosti s týmto personálom. A ak by som vám ja teraz nejakým spôsobom odpovedal, Nebolo by to veľmi rozumné z mojej strany, pretože by som nehovoril na základe mojich vedomostí, ale ja rovnako ako pán Mimica musíme veľmi seriózne spolupracovať, využiť kompetentné expertné služby a využiť viacej aj technické služby predrečník hovoril o, o podobných témach, o paravojenských jednotkách a tak ďalej. Ale ďalšia vec ma naplňa nádejou a to je tá Európska iniciatíva dobrovoľníkov. Áno, bolo by to riešenie, ak by títo dobrovoľníci by mohli e, tento program čoskoro naplniť, keby sa špecializovali na tieto témy, no tak by mohli skutočne cenne prispieť a pomôcť týmto e, NGOčkám. Toto sú tie myšlienky a nápady, ktoré e, mám na základe tých malo informácií, ktorými disponujem. Ďalšia otázka. S uspokojením som si vypočul ten váš prísľub, hovorí pán Chrysogonos, že ak vám budeme dôverovať, tak vy budete cestovať okamžite do afrických krajín, ktoré trpia epidémiou eboli, aby ste vyhodnotili in situ situáciu. Ja si myslím, že komisár kompetentný pre humanitárnu pomoc, aby mohol účinne pracovať, tak musí byť samozrejme e, v prvej línii aj v prípade humanitárnych katastrof. A túto angažovanosť e, chcete aplikovať aj v prípade iných e, kríz a prípadov počas vášho obdobia odpoveď. Ja tu len nehovorím len tak. Keď niečo poviem, tak to hovorím preto, lebo si to myslím a keď sa k niečomu zaviažem, tak sa k tomu zaviažem záväzne a vlastne tak to má byť na tejto pôde. Nemôžem vám predsa slubovať niečo, čo by som nemohol splniť, však by som e, stratil akúkoľvek dôveryhodnosť. Takže keď áno, tak áno, moja prvá cesta pôjde práve do týchto oblastí, ktoré sú postihnuté epidémiou eboli, aby som videl, čo sa deje v teréne a aby som mohol vyslať posolstvo. Opakujem, potrebujeme viacej sanitárneho personálu v tejto oblasti a na to je tá návšteva aj potrebná, lebo to bude akýsi symbol. Informovali ma, že Veľká Británia postavila nemocnice a kontaktovala aj Cyprus, aby cyperskí lekári mohli vycestovať do tejto oblasti. A ja to budem chápať aj ako môj osobný príspevok. Obrátim sa aj na mojich kolegov cyperských lekárov, aby vycestovali do týchto krajín. To je jeden z príkladov. Nezávislo tej praktickej časti a spustenia systému, tak tá návšteva bude zároveň symbolická. Nesmieme zabúdať aj na evakuáciu, aby tí ľudia, ktorí cestujú do týchto krajín, aby mohli mať zabezpečenú aj cestu evakuácie, lebo by to bolo nespravodlivé Nebolo by predsa spravodlivé vyslať tento zdravotnícky personál a potom sa nebudú môcť odtiaľ vrátiť. Pani Sargentini, ďakujem pán dezignovár. Hovorili ste o zabudnutých krízach a ja by som spomenula zabudnutých ľudí. Sú to ľudia, ku ktorým nemáme prístup, napríklad v Jarmuku v Syrii či inde ale sú tu aj ľudia, ktorých nemôžeme osloviť v Nubiských eh, horách, Sudane či inde. Eh, sú to ľudia, ku ktorým máme stiažený prístup, o ktorých nevieme, eh, ide o oblasti, kde sa pomoc nedostáva. Východ Konga, blízkosti koma. Existuje medzinárodná pomoc, je v určitej blízkosti, ale priamo k ním sa nedostane. Nedostane sa, pretože to nedovoluje buď vláda alebo vzbúrenci. A v iných prípadoch sa dostatočne nesnažíme. Vidíme, že humanitárny priestor sa zmenšuje a preto otázka, čo môžeme urobiť, aby sme tento tu, tento problém zmenšujúceho sa humanitárneho priestoru nejakým spôsobom zvrátili? Odpoveď. Áno, kolegyňa, je to veľmi dôležitá téma. Humanitárna pomoc a prístup k obetiam, tým, ktorí to najviac potrebujú. To je veľmi ťažko riešiteľná otázka. Hovoríme, že na humanitárne problémy potrebujeme riešenia politické. Ale ja by som povedal, že ak ma potvrdia e, v tomto poste, hlavným princípom a systémom, ako sa dostať k obetiam, tak bude hovoriť s hocikým aj s diablom, ak bude potrebné, lebo len vďaka dialogu sa ľudia dohodnú, pretože inak to stane všetko len na úrovni rečí a nie skutkov. A ja si myslím, že komisár pre humanitárnu pomoc musí byť schopný sa dohodnúť a rozprávať s kýmkoľvek, pretože musí byť dôveryhodný aj pred ostatnými aktérmi humanitárnej pomoci. Opakujem, porozprávať sa, aj keď je to potrebné, aj s diablom, aby e, sme pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú, aby sme pomohli obetiam. Ďakujem, ďalej pán Gil. Ďakujem pekne veľa sa hovorí o piráctve v africkom rohu a že to e, do istej miery e, spôsobilo aj nadmerným rybolom strany EÚ, že napríklad preto Somalsko sa do tej situácie dostalo. Ale tento problém sa ďalej rozširuje. Napríklad máme tu informácie, ktoré hovoria, že e, v Ginejskom zálive tiež došlo v poslednom čase k 40% nárastu pirátskych útokov. Častokrát e, sú to piráti, ktorí predtým boli rybármi, ale ich e, živobytia sa e, zo strany EÚ narušili tým, že tam dochádzalo k nadmernému výlovu. Európska únia si pritom túto skutočnosť uvedomuje. Už v roku 2008 v správe, ktorá bola predložená Európskemu parlamentu, bolo napísané, že sme šokovaní tým, akým spôsobom európska politika v západnej Afrike spôsobuje zúfalstvo a chudobu, ale Európa s tým nič nespravila a teraz e, ako výsledok toho máme, e, že africkí piráti sú veľkým rizikom. V liste e, vám pán Junker hovorí, že priority budú znamenať aj reformy a reforma znamená zmena. Viete prosím vysvetliť, prečo po šiestich rokoch Ehm, varovaní predchádzajúca Európska komisárka ehm, nespravila nič ehm, preto, aby sa v tomto aspekte vaša stratégia zmenila? Ďakujem. Ďakujem. Je to veľmi špecifická téma. Detaily ktoré ste spomenuli, neboli zahrnuté do tých informácií, ktoré ja som dostal k tomuto. Čiže túto tému nadmerného výlovu rýb som nejako nepreberal s kolegami. A nie je právomocou komisára pre humanitárnu e, pomoc e, tieto veci riešiť. Pokiaľ ide humanitárne aktivity v Somalsku, napriek tomu, že sú tam veľké e, politické problémy a veľké rizika. Existujú e, kvôli tým rizikám mnohé e, potreby, ktoré obyvateľstvo má, je tá potreba e, potravín a tak ďalej. Ja som viac krát povedal, že program SHARE, ktorý sa týka Západnej Afriky, teda, teda aj e, Somalska, je dôležitý, ak chceme e, podporiť rozvoj v regióne. Tento program teda netreba podceňovať. Je to európska politika. Snažíme sa pomáhať ľuďom, ktorí tam žijú, aby sa dostali na cestu obnovy a rozvoja. Tieto konkrétne témy, ktoré ste vy ste spomenuli, teda ten nadmerný výlov ryb, ja osobne som e, o tom nebol informovaný, ale som e, presvedčený, že Európska únia pre tento región to spravila e, veľa. Je to najväčší donor humanitárnej pomoci a myslím si, že to je vec, ktorú netreba podceňovať. Samozrejme v rámci tých rozpočtov, ktoré máme k dispozícii, ale iné veci, k ním e, nemôžem nič povedať, nevyznam sa do toho, alebo nebol som to informovaný tak, aby som správne povedal a neviem sa teda vyjadriť k niečomu, o čom som informovaný nebol. Pán Jansen, nezaradený, nech sa páči. E, <clears throat> e, Pán predseda, potravinová pomoc je niekedy potrebná. Potravinová pomoc súčasne ale odstraňuje možnosti ponuky miestnych poskytovateľov potravín. To sa tu už hovorilo predtým a dôsledkom je toho veľmi často potom skutočný hladomor, nedostatok potravín, ktorý sa vlečie dlhé roky, pretože došlo k prerušeniu potravinového reťazca na mieste. Môžete zaručiť, pán kandidát, že keď sa bude poskytovať potravinová pomoc, tak sa nevytlačia poskytovatelia trhu a hospodárski producenti na mieste, ktorí sa tam ešte držia. Ďakujem. Έχω ήδη αναφέρει το παράδειγμα του Αζίρ ως προγράμματος του Σάχελ. Ďakujem. A pekne, πρόγραμμα Αζίρ, o program Ažir, ktorý sa týka ten zohľadňuje skutočnosť, že miestne výrobky by sa mali predávať e, ľuďom. A už som povedal, že potravinová pomoc vychádza e, z, alebo je založená na systéme e, hotovostných vlastne poukážok alebo voucherov, ktoré umožňujú, ktoré umožňujú miestnym ľuďom kupovať si miestne polnospodárske výrobky, čiže nemusíme uh, už používať ten starý systém, kedy sme posielali vlastne materiálnu humanitárnu pomoc, tak sa častokrát nedostala k tým ľuďom, ktorí ju potrebovali. A DG Eco ma informovali, že e, v tým zarečným problémom, e, modelom boli ste problémy. Nehovorím, že ten nový systém všetky e, problémy vyrieši, závisí to od konkrétneho prípadu, ale m, mm, tento celkový postup, eh, mm, ktorý podporuje teda to budovanie voľnosti, eh, tak to je jeden eh, príklad. My samozrejme chceme konať tak, aby sme e, našej humanitárnej pomoci neprispôsobili k nejakomu narúšaniu miestneho hospodárstva. Myslím si, že tým pádom môžeme posilniť odolnosť e, daných regiónov a to je práve vlastne taký nový inovatívny prístup, ktorý vychádza z našich európskych priorit. Myslím si, že ľudia, ktorí tieto nové myšlienky e, navrhli, sú skúsení, vyznajú sa do tejto problematiky a presvedčili ma o tom, že je to dobrý nápad. Pokiaľ ide teda budovanie tejto odolnosti, tak e, som presvedčený, že tento program by mal pokračovať. Možno, že dokonca by mal byť rozšírený a financovaný e, prostredníctvom e, rozpočtu DG Eko. Ďakujem pekne. Ďalší kolega CPP. Pán Hejs. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam tu pána e, kandidáta na funkciu komisára. Ďakujem, že tak úprimne odpovedá, odpovedá na tie otázky, ktoré dostáva. Ako dobre vie, tieto humanitárne mm, aktivity sú dôležité aj v Európe, aj v iných krajinách. Mám tri konkrétne otázky. Európa je bohatá, bohatý región a sme e, veľmi, mm, máme veľké šťastie, že máme v Európe mimovládky, ktoré vykonávajú veľmi kvalitnú prácu v oblasti humanitárnej. Ako by sme mohli e, vylepšiť práve našu spoluprácu so sektorom e, NG, mimovládok, teda NGO, a potom máme tu v roku 2016 e, tú e, revíziu, ktorá e, bude tie mileniové góly prehodnocovať, ale cieľe pardon, prehodnocovať. Čiže čo navrhujete v tejto oblasti, pretože tu bude to už vlastne o rok. A potom po tretie, pokiaľ ide o e, predpovedateľnosť a včasné financovanie humanitárnej pomoci, viete jasne slúbiť, že ako komisár môžete všetkým mimovládkam a takisto aj našim organizáciám e, e, zabezpečiť to, čo si zaslúžia, keďže musia riešiť tieto humanitárne krízy na celom svete? Ďakujem. Ďakujem pekne, áno, máte pravdu. Hlavné pre nás je vyvažiť e, platby a záväzky. To je taký hlavný princíp, čiže je to naozaj e, hlavný cieľ, ktorý máme e, na komisii. Na komisii a takisto aj tu na úrovni parlamentu, pretože musím raz aj s vašou pomocou, pokiaľ chcem presvedčiť kolegium komisárov, že humanitárna pomoc má špecifický e, charakter. Potrebujeme naše mimovládky financovať, aby mohli spolupracovať aj s miestnymi mimovládkami a pri poskytovaní humanitárnej e, pomoci. Máte absolútnu pravdu. To je náš cieľ. Je to cieľ, ktorý by sme sa mali snažiť dosiahnuť ešte aj pred tou strednodobou e, revíziou, pre tou midterm review tých mileniových e, cieľov. Treba to dosiahnuť hneď nečakať s tým. A preto som presvedčený, že dnešné rozhodnutie výboru pre rozpočet je veľmi dôležité. Znamená to, že parlament nás e, v tejto veci podporuje. Je to proste istý politický signál. A ten e, treba e, vyslať. Vy ako výbor DV od 10. septembra vlastne, alebo 10. septembra si poslali ten list, ktorý hovorí o potrebe vyvážiť E, naše platby a záväzky. E, ja budem tiež postupovať v tomto duchu, pokiaľ ma do tejto funkcie podporíte e, a potvrdíte, pardon. A musíme zabezpečiť, aby naše záväzky sa zhodovali s našimi konkrétnymi platbami, aby sme mohli mimo vládkam naozaj reálne pomôcť. V opačnom prípade oni nebudú môcť konať. a vďaka tomuto si udržíme aj prestíž ako Európska únia na celom svete. A Mm, aj takisto dôveru našich partnerov v rámci OSN. Takže súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Pani Schlein, socialisti. Ďakujem. Katastrofy veľmi často prichádzajú z dôvodu e, povodní či eh, zemetrasení, ale ich dôsledky môžeme znížiť adekvátnym systémom. Roku 2013 isté percento rozpočtu išlo na zníženie rizik a to by malo byť zásadnou časťou humanitárnej politiky, pretože sa zachraňujú životy. Po roku 2015 by sa mal prijať e, rámec na tretej konferencii, e, ktorá bude v Japonsku. A ako by mala komisia postupovať a na aké priority by sa mala e, sústrediť či na európsku alebo medzinárodnú úroveň. Πολύ σωστά κυρία συνάδελφε είπατε ναι, ότι το 2013 το 20%. Ďakujem pekne. V roku 2013 20% rozpočtu ECO išlo na prevenciu. To bolo veľmi signifikantné. Už som povedal, že jedno euro, ktoré sa investuje do prevencie, znamená úspora 7, 7 eur na úrovni e, riešení problémov späť. To znamená, že potom takéto peniaze sa dajú použiť inde. To by mal byť e, náš kompas. Vy ste veľmi správne hovorili o tej ďalšej konferencii Sendai, ktorá bude v marci. E, tam budeme diskutovať o tom, e, o, tých, o tom rámcovom, rámcových a tam e, na túto konferenciu potrebujeme také stanovisko Európskej únie, ktoré bude stanoviskom aj e, komisára pre humanitárne aktivity, ale takisto aj celej komisie. Čiže treba navzájom si tieto pozície odkonzultovať, aj priebežne konzultovať, aby sme sa dopracovali k rovnakému stanovisku k zladenému stanovisku. A to stanovisko musí byť e, také výrazné a jednoznačné a e, bude oveľa m, e, viac zarezonuje, tak by som povedal, ako ho bude podporovať aj komisia, aj parlament. E, mohli by sme zorganizovať taký workshop, e, kde by sme sa dopracovali k takému spoločnému stanovisku, tak aby komisár, ktorý bude zastupovať Európsku úniu, e, na fóre Sendai, aby tam mohol e, vlastne s takým e, silnejším mandátom vystupovať. A myslím si, že by sme mali e, teda e, podporovať e, práve naše priority, ako som už spomenul, e, prevencia, e, budovanie odolnosti. To je vždy lepšie ako e, spätné riešenie dôsledkov nejakej, nejakej krízy. E, kolegovia e, e, generálne riaditeľstva sú veľmi kompetentní, pracujú práve na týchto princípov, dokážu nám v našej práci pomôcť. A napriek tomu, že máme veľké e, problémy, ktoré vyplývajú z tých všetkých kríz, ktoré momentálne na svete existujú, napriek tomu myslím, že môžeme spraviť e, veľa preto, aby sme v tejto oblasti dosiahli pokrok. Ďakujem, kolega z ECR. Ja, Dank, Frau Ďakujem veľmi pekne. Mám ešte jednu otázku k pôsobeniu účinkov liekov pri humanitnej pomoci, pretože napríklad vidíme, že pri humanitných krízach sa šíria veľmi rôzne infekčné choroby, takže antibiotika sú potrebné, ale vieme, že antibiotika stačajú na účinnosti, lebo sú um, agenci voči ním odolné. Takže potrebujeme pomoc ľuďom, ktorí sú vystavení hrozbe chorôb, ale ako si predstavujete vy riešenie tu, tejto situácie? Preventívne sa pokúsite zachytiť, kde by mohli e, sa vyskytovať takéto rezistentné situácie a použili by sa potom vhodné lieky? A ako možno podporiť vývoj takýchto liekov, ktoré nahradia lieky, voči ktorým sú baktérie e, odolné, tak aby sme mali o 20-30 rokov lieky, ktoré budú pomáhať ľuďom? Ďakujem με έχετε επαναφέρει στα πανεπιστημιακά μου χρόνια. Hm, ďakujem pekne, ako by som sa vrátil do e, študentskej lavice. E, bola tu diskusia o alternatívnej medicíne, tradičnej klasickej medicíne. Všetky tieto témy E, treba preskutovať s komisárom pre zdravotníctvo a ja už som sa stretol e, e, s daným človekom v súvislosti s diskusiou o tej kríze Ebola a samozrejme bola to zaujímavá diskusia, pretože on je tiež doktor a áno, vieme, že dochádza k rezistencii, pokiaľ ide o tradičné antibiotika, ale to je vec, ktorá je známa a myslím si, že sú špecializované mimovládky, ktoré e, keď nejaké e, chorobo e, plodné zárodky preštudujú alebo analýzujú, tak musia absolvovať jednotlivé chemické postupy a určiť, aké antibiotika by mali byť použité. E, pokiaľ ide o nejaké alternatívne medicínske e, e, postupy, tie treba konzultovať s miestnou komunitou. Nič netreba úplne vylúčiť. Ani tradičné liečiteľské postupy by nemali byť vylúčené. Viem, že v regióne západnej Afriky takéto, regióny, takéto metódy pardon, existujú. Je tam istá e, veľká miera viery zo strany miestneho obyvateľstva v takéto e, postupy a teda môže to zohľadňovať istú funkciu, pretože je tam istý psychologický aspekt alebo efekt. Čiže nevylúčil by som takýto prístup, e, ale to je ešte otázka toho, akým spôsobom budeme korektne analyzovať e, konkrétne otázky a samozrejme je to otázka aj pre konkrétne špecifické mimovládky. Pán Görens, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán kolega, povedali ste viackrát, že prvá cesta, ktorú vykonáte, prvá navšteva, e, bude do krajiny, ktorá bola zasiahnutá evolou. Počet e, obetí sa za pár e, týždňov možno zdvojnásobí, pokiaľ sa nič efektívne dovtedy nestane. E, vy začnete e, pôsobiť tejto funkcii začiatkom novembra. Dovtedy počet obetí možno sa zoštvornásobí, alebo pravdepodobne. Je to kríza, ktorá začala už v marci a reakcia medzinárodného spoločenstva e, bola, ak to poviem, diplomaticky nie celkom na úrovni. Nemyslíte si, že isté vyhodnotenie vhodného fungovania multilaterálneho zdravotníckého systému je teda a malo byť e, témou nejakej, že e, je naozaj ťažké vysvetliť, ako e, je možné, že takto po, pomaly sa v na túto krízu reaguje. A potom e, bol, zišlo by sa teda, keby ste išli do Ženevy, keby ste tam naozaj jasne e, v tomto zmysle e, vystúpili, aby ste zareagovali na tento multilaterálny systém. Samozrejme, ja som tiež zastupca, som fanatikom, dá sa povedať, multilaterálneho systému, ale keď niektoré veci nefungujú, treba to jasne povedať. Proste táto kríza má istú, istú tvár zodpovednosti, ak by som povedal, všetci vieme, mm, čím to bolo e, čiastočne spôsobené. Ďakujem. Áno, máte pravdu. E, e, prezident Obama to tiež akceptoval a je dokonca Bezpečnostná rada OSN povedala, že e, pri riešení tohto e, problému s ebolou e, došlo k časovým skozom. Pani Kristina Georgieva už od marca varovala, že táto situácia sa tu vytvára a zaslala prvé finančné prostriedky. My sme vlastne boli prví, ktorí sme signalizovali tento problém. A je to potom aj otázka Mm, isté zodpovednosti, ako ste povedali vy. Takže áno, máte pravdu, treba aj túto skutočnosť e, zohľadniť. Máte pravdu, keď hovoríte, že multilaterálny zdravotnícky systém musí e, túto otázku riešiť. Mali by sme jednoznačne povedať, analyzovať, e, prečo k takéto situácii došlo. Myslím si, že E, ako som už povedal, najprv by som mal vycestovať do týchto zasiahnutých oblastí, pretože je tu e, urgentná otázka, to nie je e, zodpovednosť, kto za to môže a tak ďalej, ale ako budeme s týmto problémom ďalej nakladať, pretože už nám tak povediať sklope na dvere. Ako som povedal, riaditeľ Svetovej banky povedal, pokiaľ ide o epidemiológiu, že naozaj ide o prvý takýto problém, e, ktorému vôbec v histórii e, čelíme. Takže pokiaľ navštívime tieto oblasti, áno, pomôže to na tomu, aby sa posilnila mobilizácia, aby e, ten monitoring sa zlepšil, aby sme tam vyslali konkrétnych lekárov, ktorí možno potom aj budú pracovať v nových viacerých mobilných jednotkách, aby sa teda zdravotnícke systémy v týchto krajinách dali e, dokopy, aby sa aj oni posilnili. V opačnom prípade budeme e, budovať systém na nestabilných e, základoch. Čiže treba podporiť aj tieto zdravotnícke systémy jednotlivých krajín. Ďakujem pekne. Máme už skôr 10 minút, takže poprosím vás, dodržujte jednotlivé lehoty. Pani Sanchez, nech sa páči, ďakujem pekne. Vy ste z Cypru a predpokladám, že citlivo túto tému vnímate, o ktorej budem hovoriť ja v roku 2011-2012 eh, Palestina dostala nejakých 200 miliónov eur ako pomoc od európskych inštitúcií. Eh, v poslednom útoku 1532 nemocných, ktoré sú na palestinských e, územiach, e, bolo zasiahnutých alebo e, zničených kompletne ako ktoré. Chcem sa teda spýtať, či budete tlačiť na Izrael, aby sa nejakým spôsobom zodpovedne postavilo voči všetkým týmto zariadeniam, ktoré boli v tomto konflikte zničené a ktoré boli pôvodne zaplatené našimi daňovníkmi a takisto sa chcem spýtať, či budete viac tlačiť na Izrael, aby zabezpečil, že humanitárna pomoc EÚ e e, okamžite bude transferovaná e, palestinským orgánom bez toho, aby musela prechádzať cez ten systém kontroly zo strany Izraelu. Ďakujem pekne. Είναι γνωστό ότι η Κύπρος να είναι πολύ κοντά Ďakujem pekne. Cyprus je blízko tohto e, regiónu, kde takéto humanitárne krízy momentálne máme. Sýria, Palestína, Gaza, mnohé krajiny e, v tomto regióne sú zasiahnuté e, súčasnou situáciou, nakoniec aj Turecko, Libanon a tak ďalej. Neviem, ako dlho napríklad ešte Libanon bude odolávať tým tlakom, e, ktoré tam momentálne sú a ktoré vyplývajú z veľkého počtu e, utečencov. Je to naozaj obrovský geopolitický šok pre celý región. Čiže áno, to je k tomu mm, k tej skúsenosti, že pochádzam z Cypru a že vnímam tú situáciu v regióne citlivo. Pokiaľ ide o vašu otázku, je jednoznačné, že v naozaj došlo k zničeniu mnohých projektov, ktoré boli financované z rozpočtu Európskej únie. A Európska únia aj požiadala o odškodné zo strany izraelského štátu. A mal, naďalej by sme mali e, trvať na tomto odškodnom. Je neakceptovateľné, aby peniaze, ktoré zaplatili daňovníci e, z Európskej únie a ktoré e, boli použité na e, humanitárnu pomoc, aby potom takýmto spôsobom boli likvidované. Pokiaľ je o ten všeobecnejší eh, prístup našej politiky, každý komisár by mal konať v rámci e, politiky celkovej komisie a mal by e, ladiť e, alebo nastavovať tieto otázky aj e, v kontexte ich príčin. Potom, čo došlo e, k podpísaniu primeria v Gaze, e, rada to povedala jednoznačne, Európska únia podporuje riešenie e, s dvomi štátmi, s Izraelom a Palestínou. A podporujeme prímerie, to je všetko, čo, čo môžem v tejto krátkosti času povedať. Ďakujem pekne, pani Hojbuk, zelený. Einmal herzlich danken für Ihr unglaubliches Engagement. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen im Blick haben. Mám taký pocit, pán kandidát, že sa zameriavate na ľudí a že v svojom stanovisku a svojej, pri formulovaní pozície je to naozaj základné. Ale vždy vidíme také situácie, ktoré vyvolávajú kritiku spolupráce s lokálnymi štruktúrami pri humanitnej pomoci hovorí sa, že sa to zanedbáva alebo že sa to nedostatočne rieši. Ako chcete vyriešiť tento nedostatok v rámci humanitnej práce? Ako to chcete zabezpečiť, aby v budúcnosti tieto veci lepšie fungovali a aby bolo miestne obyvateľstvo lepšie zaintegrované? Chcem να πλαίσιο της συζήτησης για αυτό το θέμα της συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Είμαι με σειρά με τις túto diskusiu spolupráce με miestnymi komunitami. Στο τσο μη mi povedali, aby bola táto diskusia lepšia, ma informovali tak, že európske mimovládne organizácie majú kontakty a spolupracujú s miestnymi mimovládnymi organizáciami, ktoré nemôžu byť zahrnuté do našich programov sladom na kritéria, ktoré používame, napríklad finančný manažment alebo know-how. A to je ten spôsob, ako sa my snažíme, alebo to je ten rámec, v ktorom sa snažíme vytvoriť kontakty na mieste. A máme legislatívu, ktorá hovorí, že naše mimovládne organizácie musia byť v registri. To sú tie praktické otázky. Pokiaľ ja viem, tak naozaj spolupracujeme a len keď je takáto spolupráca s miestnymi aktérmi, tak si myslíme, že mimovládne organizácie môžu odviesť svoju prácu. Zdá sa mi, že naznačujete, že je tu vážny problém, ale ja som o tom nepočul. Keby ste mi mohli uviesť konkrétne informácie, kde sú problémy, tak potom by som mohol zistiť, či to súvisí s nejakým miestnym prostredím alebo či ide o všeobecný problém. Pretože ak by sme akceptovali, že naše mimovládky, ktoré sú zaregistrované a ktoré museli splniť toľko kritérií, nechcú spolupracovať s miestnymi organizáciami, tak potom máme naozaj problém. Ale ak je to len problém v nejakom konkrétnom prostredí, tak ho musíme riešiť v tom kontexte. A potom, ak sa to zistí, tak musíme to vyšetriť a preto potrebujem od vás, aby ste im povedali, kde to je. Teraz e PDF. Pán kandidát, prístup k vode je dôvodom mnohých konfliktov. Množstvo environmentálnych utečencov v roku 2050 sú veľké milióny. Klimatické zmeny zvýšia problém prístupu k vode a tiež produkcia energia. To je chronický problém krajín v ťažkostiach. Do roku 2012 výdavky na prístup k vode tak to bude 2,2 miliardy eur a situácie chronickej e, naliehavej e, nedostatku môže priniesť tieto problémy. Niekoľko príkladov. V roku 2012 prišla, sa prišlo s akousi bambusovou konštrukciou, ktorá umožňuje získavať určité množstvo vody denne alebo iné e, technologické riešenia či už cez solárne, fotovoltaické alebo iné systémy. Nemyslíte si, že by sme mali ísť cestou udržateľných a ekologických eh, zariadení, ktoré nielen eh, vytvárajú nové zdroje energie, ale aj vytvárajú pracovné miesta? Συνάδελφε, θέλετε, θέλετε πολύ σωστά το θέμα της E, milá kolegyňa, myslím, že správne poukazujete na problém zmeny klímy a problém mozdov vypilývajúcich, To je naozaj problém, ktorý sa týka celého ľudstva a my všetci máme zodpovednosť za túto situáciu. Európa, ako viete, je v oveľa lepšej situácii ako iné časti sveta ako viete, naša, e, aké má, ako máme legislatívu pre emisie a podobne. A máme tu diskusiu aj s e, inými časťami sveta a môžem povedať, že sme urobili veľa a zmena klímy prináša katastrofy. Aj v Európe vidíme záplavy v strednej Európe, v situáciu na západnom Balkáne a to všetko len v dôsledku klimatických zmien. To isté platí pre Afriku, kde zmeny klímy si žiadajú svoju daň. Takže my, Európania, sa musíme snažiť a musíme sa snažiť presvedčiť ostatných, že musíme konať a bojovať proti zmenám klímy. A súčasne sa musíme snažiť aj o prevenciu Zoberme si napríklad protizaplavové opatrenia cez mechanizmus e, civilnej ochrany a jeho uplatňovanie v členských štátoch. Všetky veľké projekty, ktoré realizuje naše generálne riaditeľstvo, aby sme mali vybudovanú príslušnú pružnosť. Máme oblasti, kde máme záplavy striedajúce sa so, so suchami a preto Musíme spraviť aj všetko preto, aby sme dokázali zachytiť vodu. Pani Jiménez Beseril, ďakujem. Pán Stylianedes, e, rada by som vám pogratulovala, že obete sú centrom všetkých vašich odpovedí, že dávate hlas tým, ktorí to najviac potrebujú. Obmedzím sa na obete v Nigerii. Všetci e, vieme, akým, akým násilím trpeli devčatá, ktoré boli unesené teroristickou skupinou Boko Haram. Snažia sa o vytvorenie kalifátu na severovýchode krajiny. Je tam veľké množstvo presídlených a utečencov, takže je potrebná naliehavá pomoc pre tých, ktorí sú najviac postihnutí. Je dokázané, že chudoba vyživuje radikalizmus a to vyústiuje do terorizmu. Otázka, ako Európska komisia mieni čeliť humanitárnym výzvam terorizmu Boko Haram. Je len málo, málo prítomných medzinárodných aktérov na severovýchode Nigérie vzhľadom na bezpečnostnú situáciu. Aké opatrenia mienite prijať aby ste e, riešili humanitárnu výzvu týchto krajín, kde obrovské množstvo detí trpí akutnou podvýživou. To prináša vysokú mieru detskej umrtnosti. Ďakujem veľmi pekne. Áno, máte pravdu. Alžír Turecko, Alžírsko je naozaj z hľadiska HDP nie je veľmi chudobnou krajinou a pritom je tu veľký problém e, podvyživy deti a naozaj dochádza aj k únosom študentov, dievčat a došlo k zlej situácii na severe Alžírska. Tam už máme 4 tisíc obetí a preto Alžírsku musíme v konzultácii s s vládou pracovať na tom, že pri otázkach podvýživy by mali akceptovať návrhy na budovanie odolnosti. Takže hovoríme aj o pomoci e, potravinového charakteru, ale naše prostriedky sú obmedzené. Musíme presvedčiť vládu krajiny, aby konala energetickejšie pri budovaní vlastných síl, prúžnosti a odolnosti. Samozrejme, že Európska únia sa má snažiť pomôcť e, a pomôcť aj všetkým premiestneným osobám v dôsledku aktivít Boko Haram. Ale politické riešenie je len to jediné riešenie, ktoré zastaví humanitnú krízu. Toto by sme mali spraviť. Toto je, čo znamená holistický prístup a samozrejme e, koordinačný tím sa bude snažiť pomôcť e, e, riešiť túto situáciu a problém Boko Haram, pretože tí spôsobujú práve túto krízu. Teraz pán Silva Perega za socialistov, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička aj kandidát na komisára. Chcem ešte raz zdôrazniť tú dramatickú situáciu utečencov. Keď si pozriete tie všetky komunity, ktoré potrebujú medzinárodnú pomoc, tak iste pochopíte, že potrebujeme európsku politiku efektívnej humanitnej pomoci a súčasne potrebujeme aj efektívnu spoluprácu so všetkými relevantnými partnermi a jedným z nich je samozrejme vysoký komisár OSN pre utečencov. Tam je teraz pán Antonio Guterres, ktorý odvádza vynikajúcu prácu Chcem sa vás spýtať, ako môže EÚ posilniť svoju spoluprácu s UNHCR, aby sme zabezpečili čo najväčšiu efektívnosť humanitnej pomoci. Mali by sme vytvoriť aj partnerstva s mimovládnymi organizáciami. Ako môže Európska únia skvalitniť prácu s mimovládnymi organizáciami, a ako môžeme pomôcť pri plánovaní humanitných operácií, lebo to je dôležité pre ich úspech. Ďakujem veľmi pekne. Áno, je to veľký problém. Budeme o tom hovoriť aj na konferencii v Istambule. Ide o efektívnosť a máme tu veľa problémov. A ako som už povedal, o týchto otázkach treba diskutovať, musia o tom diskutovať e, komisári, komisia ako celok a musíme dospieť k spoločnému riešeniu, aby sme mali niečo významného, čo môžeme na tejto konferencii povedať, čo povedal teraz pán Buteres a vysoký predstaviteľ pre utečencov. My sme diskutovali s ním už veľa problémov, aby sme zabezpečili spoločný prístup. Vie o týchto veciach, dobre to pozná a myslím si, ja som presvedčený, že pomôže. Najslepšie riešenia pre utečencov a ich problémy, pretože je to problém, ktorý nadobudol taký rozmer, že potrebujeme čo najrozsiahlejšiu spoluprácu aj s OSN, aby sme ho zvládli. To vieme a v konkrétnych otázkach toto vieme zlepšiť. Kríza v Sýrii a v Iraku je kríza, kde OSN a pán Guterres zohrávajú osobitnú úlohu. A ho- hovorili sme o tom s pánom Guterresom. A spolupráca s OSN je vo všeobecnosti problematika, ktorá sa bude preberať pre, s nimi, pretože OSN má program reformy a v rámci toho budeme preberať rôzne otázky. Ďalšia otázka. Spolupráca medzi EÚ a OSN sa v priebehu rokov vyvinula. Obidve organizácie majú veľmi podobné názory a veľmi často aj podobnú agendu v oblasti krízového manažmentu, prevencii konfekciou, mediácii, riešení situácie po konflikte. Pokiaľ ide o humanitnú pomoc, tak to je riešené v osobitnej administratívnej a finančnej dohode. Čo si myslíte, že môžeme spraviť na zlepšenie tejto spolupráce? Ako môžeme posilniť spoluprácu medzi EÚ a OSN? A aké časti tejto dohody by sa mohli skvalípniť, posilniť alebo zracionalizovať? Ďakujem. Áno. Všeobecne sa akceptuje, že spolupráca medzi EU a OSN je veľmi rozvinutá. Štyridsať percent našeho financovania dostávajú agentúry OSN, pretože tie majú know-how, tie majú špecializáciu, tie sú prítomné všade na svete. Preto by sme mali s nimi pokračovať v spolupráci. Táto spolupráca musí byť udržiavaná na čo najvyššej úrovni a aj bude, pretože to znamená, a to, že si vyžaduje určité uh, zlepšenia v niektorých bodoch, to je samozrejme v poriadku. A potom sú tu otázky koordinácie, líderstva. Budeme o tom hovoriť. A už som povedal, že som sa stretol s predsedom z Valerie Amers ktorá zodpovedá za tieto otázky a v rámci našej diskusie si myslím, že nájdeme spôsob, ako aktualizovať našu spoluprácu, aby sme riešili to, čo e, vyvolala explózia humanitných kríz. Mali by sme sa snažiť, a to je veľmi dôležité, mali by sme sa snažiť nájsť nových donorov, najmä medzi krajinami zálivu a mus- ostatnými muslimskými krajinami, pretože takto sa nám podarí vybudovať mosty a získame prístup do oblasti, kde sa momentálne dostať nevieme. Gratulujem pán Stylianides za vaše jasné vysvetlenia. V niektorých odpovediach síce nesúhlasím, hlavne keď hovoríte, že v Nigérii je problém hladu ako dôsledok niečoho, čo sa nevie determinovať, ale ja to determinujem ako kleptokracia. E, Nigéria je chudobná krajina, ale bohužiaľ trpí týmto režimom a ja si myslím, že EÚ musí byť veľmi tvrdá k tým vládám, ktoré obmedzujú svoju zodpovednosť na iných. A konkrétne by som hovoril o Izraeli. Ženevská, Ženevský dohovor vyžaduje, aby okupant e, odpovedal alebo pokrýval potreby okupovaného obyvateľstva, pokiaľ ide o zdravotníctvo, potraviny a tak ďalej, ale izraelská vláda tam neinvestuje ani šekel. Navyše v Gaze oni ničia, my rekonštruujeme, my znovu rekonštruujeme, oni to znovu zničia a takomto pekelnom cykle 60 ako hovorí MMF, ide v prospech Izraelu. Otázka prvá. Bude sa žiadať od Izraelu, aby splnil tie zodpovednosti a tie indemnizácie, alebo e, aby sme my neplatili ich obchodom a súhlasíte s tým, že máme žiadať plnenie bodu 2 dohody Izrael-EU, Európa. To je požiadavka toho, ide o normu rešpektovania ľudských práv, alebo mali by sme tomu zabrániť, aby sme neostali smiešní, pokriteckí a neaktívni. Ďakujem za vašu otázku. Áno, máte pravdu. V niektorých krajinách je otázka správovania štátu to najdôležitejšou. aby sa humanitná pomoc dostala tým, čo ju potrebujú a aby sme mohli začať riešiť niektoré otázky. A to je veľká výzva. Je to výzva pre náš holistický prístup ako EÚ. Mali by sme o tom hovoriť v rámci projektového týmu pre zahraničné vzťahy. Teraz na adresu Izraela. Ja si myslím, že som to už jasne povedal. Áno. V, tam, kde došlo k zničeniu budov, budov vybudovaných z peňazí EÚ, budeme žiadať odškodné. Pokiaľ ide o prístup k, ku gáze, teraz po prímeri, pokiaľ viem, je prístup zabezpečený a sú možnosti posielať medi- lieky a ďalšie produkty, ktoré sú dôležité. Tie sa tam dostali. A ako sa situácia ďalej vyvinie, to je, veľký, to je ďalšia otázka. Všetci vieme, že otázka Palestíny vyvoláva problémy pre celú planetu a má dopad na celý svet. Už som povedal, už som spomenul to rozhodnutie E, rady z augusta a v mojich piatich minútach na konci si myslím, že sa k tomu vyjadrím. Teraz za EPP, prosím. Vážený pán kandidát, teraz pokiaľ ide o budúcnosť humanitnej pomoci, tak tu musíme investovať do prevencie prírodných katastrof, a na druhej strane vidíme veľmi komplexnú krízovú situáciu. A to znamená, že musíme úzko spolupracovať s miestnymi komunitami. Tam, má, e, tam je dôležité miestne spravovanie tejto pomoci a odolnosť, prispôsobivosť e, závisí vo veľkej miere na miestných e, komunitách, spoločenstvách. Ak ale zlyháme pri poskytovaní našej pomoci, tak by sme mali aspoň znížiť e, riziko, že dojde k tomu najhoršiemu. Teraz, pokiaľ ide o partnerstvo a spoluprácu pri e, humanitnej pomoci, tak to je dôležité. Čo budeme robiť preto, aby sme podporili akcie miestnych komunít, miestnych spoločenstiev. Ďakujem. Aby sme znížili riziko katastrof, tak je prvo, to je tá prvá vec našej stratégie prevencie katastrof – a tento prístup by sme mali rozšíriť. Naším prvým krokom má byť zníženie to rizika výskytu takýchto katastrof. To znamená, že by sme mali riešiť e, účinky krízy a máme pokračovať v tejto politike, mali by sme využívať miestnych aktérov v plnej miere ale program Ažir v Saheli sa líšil od programu Share v africkom rohu a v Južnom Sudáne bola úloha miestnych aktérov tiež iná. Politická situácia je veľmi tragická, veľmi komplexná a Nemôžeme tam vôbec vybudovať nejakú tú odolnosť, e, trvácnosť. Zoberme si Tongo, Kongo. Vidíme, že v mnohých prípadoch nedokážeme riešiť situáciu miestnych aktérov, lebo k ním nemáme prístup. Takže vidíme, že každý prípad je iný a mali by sme v každom prípade zohľadniť, ako to, e, ako riešime tento prístup, ako znižujeme riziko. A ja si myslím, že sa ukázalo, že tento prístup je najlepším prístupom a v spolupráci s, so službami pre rozvoj budeme musieť pracovať na tom istom. Ak sa nám podarí zabezpečiť financovanie tohto sektoru, tak budeme veľmi úspešní. Pán dezignovaný komisár, ďakujem, ďakujem vám za vašu angažovanosť v takej dôležitej politike. Ak má existovať európsky patriotizmus, tak práve v tejto politike, ako Louis Michel povedal, treba ju stelesniť, e, túto politiku aj pre tých mladých otázka, ktorá tu reálne nepadla, hoci ste sa jej venovali, už keď ste spomenuli OSN, sme veľkým donorom 40%, ale zároveň nie sme jediní, hoci si môžeme gratulovať. Teraz sú tu noví donory, veľmi rýchlo ste spomenuli význam krajín Perského zálivu, ale Turecko, aj Brazília a tak ďalej. Ich princípy, akcia, pôsobenia nie sú rovnaké ako my a my z hľadiska účinnosti potrebujeme ich spoluprácu a myslieť aj dlhodobo do budúcnosti. Či chcete rozvíjať túto spoluprácu a na základe akých princípov? Ευχαριστώ πολύ για Ďakujem za túto otázku. Áno, poukázali ste správne na veľký problém, problém veľkých nových donorov. Humanitárne krízy sa tak násobia, že nám rozpočet nestačí. Potrebujeme nových donorov aj nové myšlienky v tom, ako získavať fondy a preto hovoríme o tých e, fondoch, ale predovšetkým v tých krajinách, ktoré ste spomenuli, Rusko, Čína, Brazília, krajiny Perského zálivu, to všetko musia byť noví donory. Len takýmto spôsobom e, môžeme uchovať na dočasnej úrovni e, do, do, do, v súčasnej situácii humanitárnu pomoc alebo ju rozvíjať. A to je moja nová zodpovednosť rozprávať s týmito eventuálnymi novými donormi, aby sa nimi skutočne stali. To, je, to bude aj jedna z výzev istambulského samitu. A to, čo robí Turecko, je veľmi pozitívne, pretože vysiela jasné politické posolstvo iným moslimským krajinám a túto príležitosť treba maximálne využiť tak v prípravnej fáze samitu, ako aj počas jeho samého. Musí to byť priorita EÚ a OSN a síce zvýšiť výšku donácie, aby sme mohli zmierňovať dopady kríz. Hovorili sme o tých o tých fondoch, ale máme aj možnosť spolupráce s inými krajinami, napríklad s DG Echo. Videli sme to e, na pobreží Slonoviny v spolupráci s Francúzskom alebo Veľká Británia. To všetko sú nástroje, ktoré treba využiť. Ďakujem, pán Zal. Ďakujem, pán predseda. Veľmi sa mi páčila vaša veta, ktorú ste tu uviedli Zavezujem sa pomôcť pri zabudnutých krízach, pri tých krízach, kde trpiace obyvateľstvo už nie je v svetle ramp. A povedali ste, že vaša prvá cesta bude smerovať do regiónu Ebola, ale to je predsa v svetle reflektorov, ale Južný Sudán už nie je v svetle reflektorov pred tromi rokmi tam ľudia s veľkým nadšením privítali nezávislosť, ale odtedy tam nie je kľud. Je tam ľudská e, humanitná tragédia a napriek všetkým ťažkostiam príjmete opatrenia, aby tých 100 tisíc, ktoré sú na úteku, tie milióny, ktorým hrozí e, hladomor, aby dostali od nás pomoc, lebo EÚ privítala nezávislosť Južného Sudanu a povedali ste, že ste politický komisár. Aké politické opatrenia príjmete na to, aby ste viac pomohli týmto osobám? Ďakujem. Máte pravdu na tieto krízy, ktoré neustále pokračujú, na tie nesmieme zabúdať. A hlavne v prípade Južného Sudánu nemôžeme dovoliť, aby sa e, táto stala krízou zabudnutou. Tento rok EÚ venovala Južnému Sudánu 500 miliónov eur, 30 miliónov v lete a teraz sa očakáva zvyšok z toho fondu pre naliehavé udalosti dohromady okolo 100 miliónov, takže EÚ je prítomná v Južnom Sudáne. Pokiaľ ide o výsledky, je pravda, že nie sú tie, ktoré sa očakávali. A tiež je pravda, že je tam nedostatok všetkého, podvýživa, nedostatok zásobovania. Dokonca tie infraštruktúry sú také, že nie, krajina nie je schopná využívať ani tie zdroje ropu, ktoré tam má, pretože ten konflikt im zabraňuje využívať tieto zásoby ropy. A preto potrebujeme aplikovať ten resilience building, tú schopnosť rezistentnosti, ale v tomto prípade je to naozaj veľmi ťažké, pretože ide o štát, ktorý je skutočne na konci e, toho rebríčka životnej úrovne. A zopakujem to isté, čo podal ten japonský humanitárny pracovník. Nemôžu existovať humanitárne riešenia, pre humanitárne problémy. E, tie riešenia musia byť riešenia politické a to je našou úlohou pomôcť Južnému Sudánu, dať mu stratégiu dostať sa z krízy a paralelne mu poskutovať tú humanitárnu pomoc a e, nedovoliť, aby sa stal chronickou krízou tento konflikt. Dobre. Máme ešte e, veľa rečníkov. Ďakujem pekne. Klimatické zmeny ste už spomenuli. Samozrejme, je to veľký problém. V roku 2012 okolo 30 miliónov ľudí muselo odísť z domov kvôli prírodným katastrofám a okolo 90% z nich e, vyplýva z klimatických zmien, ktoré spôsobí človek. Ale samozrejme, nie vždy sa takéto situácie dostávajú do správ. Napríklad e, farmári v Strednej Afrike, ktorí majú obrovské sucha alebo E, dediny, ktoré sa nachádzajú v nížinách fázy, kde sú veľké zaplavy. Týchto e, nevidíme. Klimatické zmeny pravdepodobne spôsobia ďalšie podobné nešťastie a budú zvyšovať potrebu humanitárnej pomoci. Chcem sa preto spýtať, budete spolupracovať s kolegami z výboru pre klimatické zmeny? a pre e, energetiku, aby sme zabezpečili to, že sa takéto prípady budú znižovať a naopak sa bude zvyšovať naša odolnosť voči takýmto katastrofám. Ďakujem. Áno, ja si myslím, že európska politika v oblasti klimatických zmien je stabilná a pevná. Preto nová Európska komisia bude mať aj komisára, ktorý je poverený práve portfóliom klimatických zmien. Táto politika ak by sa neuchovala, tak zmizne. A preto je rozhodujúce vedieť, že Príčinou mnohých prírodných katastrof sú práve klimatické zmeny a preto Európa nemôže urobiť krok vzad, pokiaľ ide o politiku klimatických zmien. Práve naopak musíme presvedčiť ostatných veľkých aktérov a krajiny, aby nasledovali náš príkon, ale žiaľ, zatiaľ sa nám to nedarí, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov a tak ďalej. My stabilne postupujeme vpred a myslím, že môžeme byť na to hrdí, že sme inovatívni a avantgardou v tejto oblasti a treba v tom aj pokračovať. Otázkou je, ako pristupovať k prírodným katastrofám spôsobeným klimatickými zmenami. Máme viacero nástrojov, mechanizmus CO a humanitárnu pomoc. To je to, čo môžeme urobiť, aby sme odpovedali na tieto prírodné katastrofy pod vplyvom klimatických zmien. Veľmi často je tam veľa e, faktorov, ktoré vstupujú do hry, ako napríklad Fukushima alebo Filipíny, tajfúny. Na Haiti sme videli, že vyhodnotenie bolo, že došlo ku problémom v koordinácii, ale EÚ naďalej e, bol prerušený komisár. Ďalší rečník za EPP. Tisztelt biztos jelölt úr, örömmel hallottam az előző válaszában. Ďakujem pekne. E, vážený pán komisár, ja e, som veľmi rád, že citlivo vnímate otázku handicapovaných ľudí Pýtam sa nasledovnú vec. Možno si uvedomujete, že Európska únia ratifikovala dohovor o právach zdravotne postihnutých ľudí. A je tam istá pasáž, ktorá hovorí, že v ozbrojených konfliktoch alebo na územiach, eh, kde eh, sú krizové situácie, treba mimoriadne citlivo vnímať eh, situáciu eh, handicapovaných eh, osôb. Ako chcete dodržovanie tohto princípu do sa kontrolovať? Nehovorím iba o ľuďoch, ktorí majú handicap, ale v takýchto E, regiónoch, kde dochádza k e, ozbrojenému konfliktu, sú to častokrát ľudí, ktorí sú e, zranení v ozbrojenom konflikte a na základe toho vlastne sú zdravotne potom postihnutí. Častokrát sú ľudia, ktorí, ktorým inak v takejto vojnovej alebo konfliktnej zóne inak ľudia nepomôžu. Ďakujem. Ďakujem. Zopakujem to, že základným princípom aj prioritou zároveň je nový konsenzuálny akčný plán. V budúcich rokoch bude potrebné e, sledovať, akým spôsobom pomôžeme týmto najzraniteľnejším skupinám. Musíme byť e, čím viac empatickí. Máme kritéria a ukazovatele e, na financovanie v prípade takýchto špecializovaných NGOčiek, ktoré sa špecializujú na takéto zraniteľné skupiny obyvateľstva. Ja viem, že ide napríklad o financovanie ortopedických kliník, aby sa e, pomohlo osobám, ktoré boli e, paralizované alebo iným spôsobom postihnuté e, v rôznych konfliktoch. A v tomto financovanie a v tomto postupe sa bude pokračovať, ale budeme musieť vidieť, ako prakticky môžeme tieto ukazovatele využiť rovnako ako tieto návrhy NGOček, ako začleniť nové skupiny zraniteľných osôb či komunít. Treba viesť dialog, diskutovať, vychádzať z expertných analýz. aby sme mali nové ukazovatele, aby sme lepšie tieto skupiny ochraňovali. Ďalší rečník e, zo skupiny socialistov. Nech sa páči. Pán Pravdou ostáva, že vaša politická kariéra je nádejná, pretože si myslím, že môžete byť veľkým príspev, príspevkom pri riešení, ale nechcel by som byť na vašom mieste, pretože počet kríz narastá a dokonca sa násobí a navyše sa e, tieto krízy neustále menia. Ich scenár sa mení. Mm, sú veľmi nákladné, vyžadujú viacej materiálnej pomoci, infraštruktúry a tak ďalej. A potom tu máme katastrofy spôsobené človekom, ako napríklad nehody v jadrových elektrárniach a tak ďalej, ktoré e, široko prekračujú hranice krajiny. Nemyslíte si, že asi ten mechanizmus CO či sociálnej ochrany nebude postačujúci, budete musieť skutočne žonglovať, aby ste získali nových aktérov pre túto spoluprácu? Ďakujem. Ste profesorom fyziky a túto tému veľmi dobre poznáte. Európa má veľké skúsenosti v tejto oblasti. S japonskou vládou Európa prispela k riešeniu problému Fukushimi, My sme sa eh, v tej kríze eh, veľa naučili. V mojej parlamentnej kariére na Cypre som bol v kontakte s programami e, súvisiacimi s takýmito jadrovými nehodami. E, týmto témam treba venovať veľkú pozornosť, hlavne tomu mechanizmu CO. spada to do toho princípu prevencie a potrebujeme na to konkrétny plán. Vieme, že ide o viacúrovňové e, katastrofy a že treba teda na viacerých úrovniach aj zasiahnuť, tak ako nás, nám to ukázala Fukushima Fukushima nám ukázala, že takéto fenomény majú obrovský, enormný dopad a preto ten mechanizmus musí vychádzať zo solidnej, spevnej štruktúry a to centrum tých naliehavých udalostí, ktoré funguje, tak na to by sme mali byť hrdí. Máme takéto centrum, ktoré nám môže pomôcť nielen nám, ale aj všetkým, celému svetu. A to aj v prípade takýchto katastrof spôsobených e, e, ľuďmi. Vážený e, pán komisár, pán dezignovaný komisár, už sa pomaly blížme ku koncu dnešného vypočutia. Vidím, že naozaj Mm, citlivo a mm, tak angažovane vnímate e, túto e, problematiku. E, pracovali ste ako lekár, takže aj to vás vedie k tomu, že tak citlivo tú tému vnímate. Chcem sa spýtať ešte na vaše skúsenosti ako istý ako sa hovorcov. Napríklad Hovorili sme o tých stratégiách, aké sú dôležité. Hovorili ste napríklad o záväzku voči západnej Afrike. Tam za ten záväzok ďakujem a povedali ste, že budete vyzývať lekárov, aby tam vycestovali. Čiže toto je vec, ktorú treba vysvetliť aj európskym občanom, pretože niektorí z nich majú isté obavy tam vycestovať. Takže treba to uh, spraviť, treba mať dobrú komunikačnú stratégiu. Takže chcem sa spýtať, ako by vy budete vnímať v tomto kontexte svoju e, skúsenosť a ako toho budete ťažiť pri svojej práci. Áno, máte pravdu, komunikačná stratégia a viditeľnosť humanitárnych aktivít sú dôležité otázky, ktoré sa týkajú týchto tém, by mali byť vnímané ako prioritné. Myslím, že moja predchodkynia pani Georgieva bola práve v tejto oblasti veľmi e, šikovná. Keď som sledoval medzinárodné médiá, tak som si e, všímal, že tam je veľká miera viditeľnosti a to je dobre pre Európsku úniu. Na druhej strane, E, viete, že 15% sa e, e, používa na tie tzv. zabudnuté kryty, takže tá viditeľnosť nie je sama o sebe hlavným cieľom. Čiže signál, ktorý my vysielame našim občanom, ktorí podporujú humanitárne aktivity, pretože videli sme to v jednotlivých preskumoch, že 90% našich občanov je za to, aby sme poskytovali túto humanitárnu pomoc. Napriek tomu E, že je ekonomická kríza. E, Podali sme im, že to stojí 2 eur na, vyše na občana a podporujú tieto naše kroky. A som presvedčený, že e, iniciatíva, tá dobrovoľnícká iniciatíva nám tiež pomôže. Tiež tam máme skupinu dobrovoľníkov, pravdepodobne mladých dobrovoľníkov a mladých ľudí, ktorí budú našimi ambasádormi vo svete, pokiaľ ide humanitárne aktivity toto teda podporí eh, tú viditeľnosť a pošle to, ten signál ešte ďalej, že naozaj Európska únia mm, je dôležitá pre, eh, teda mm, citlivo vníma dôležitosť eh, humanitárnej pomoci a že dokážeme ju aj poskytnúť v jednotlivých regiónoch sveta. Myslím, že táto iniciatíva bude veľmi dôležitá aj pre našu komunikačnú stratégiu. Kolegyňa za socialistov. Pani je. ďakujem pekne. E, pán komisár, ešte sa chcem spýtať k tej e, ebole. Jednu otázku, ktorá myslím doteraz nebola spomenutá. Tieto krajiny majú e, hygienickú situáciu, zdravotnickú situáciu, ktorá de facto skolabovala. Je tam veľa mimovládok, ktoré tam pracujú, napríklad lekári bez hraníc a tak ďalej, ale sú aj iné organizácií, ktoré pracujú, sú kvalifikované, napríklad e, lekári, ktorí e, cestujú do týchto krajín už niekoľko desaťročí a cestujú naozaj, chodia od domu k domu počas e, svojej práce. Samozrejme, títo ľudia sú pod veľkým stresom. Myslíte si, že by ste vedeli podporiť tieto organizácie? <coughs> Najmä teda v oblasti ochrany alebo reakcie e, v prípade veľkých krízových situácií. Viem, že predchádzajúci e, tá vaša predchodkynia e, sa teraz bude venovať rozpočtovým otázkam a ona veľmi citlivo, angažovane vnímala túto tematiku humanitárnej činnosti. Určite aj v tohto budete dobre spolupracovať. Ďakujem pekne. Pani Kristianu Georgievu som veľakrát e, osobne stretol, e, pretože chcel som mať e, e, e, možno jej noha, naozaj bola to veľmi e, úspešná komisárka a pokiaľ ma e, potvrdíte do tejto funkcie, myslím, že mi e, pomôžete bojovať proti tým veľkým výzvam, ktoré v súčasnosti v oblasti humanitárnej máme. Pokiaľ ide o ebolu, potrebujeme profesionálnych lekárov a mobilné jednotky, ktoré v teréne budú fungovať a takisto by sme mali e, poskytnúť týmto krajinám e, Gvineji Liberi, a Sierra Leone, jednoducho vyrába sa z tej situácie e, zdravotníckého kolapsu, ktoré sa nachádzajú. Musí tam dojsť e, e, k rekonštrukcii, k znovu postaveniu zdravotníckého systému, pretože v opačnom prípade budeme riešiť iba symptómy a nie príčiny, tak povediať, z tejto choroby. A musíme teda primerným spôsobom zareagovať na nesadky, ktoré sa nachádzajú v zdravotníckých systémoch týchto troch krajín, ktoré sú najviac ebolo zasiahnuté. Musíme sa rozprávať teda našimi lek, e, lekármi, e, s našimi e, mobilnými jednotkami e, a podporovať ich odolnosť e, a e, rekonstrukčné aktivity v týchto e, krajinách. Sú to veci, ktoré by mali ísť ruka v ruke. Ďakujem. So, Finally, you, you have the last question. Posledná otázka. E, ďakujem pekne. E, ja vítam e, to, že ste odhodlani spolupracovať s Európskym parlamentom, že ste takí angažovaní. Po druhé chcem zdôrazniť to, že ste pripravení spolupracovať s vysokým predstaviteľom, vysokým predstaviteľom, pardon, a s kolegom mimicom, ktorý bude zodpovedný za e, oblasť rozvoja. E, potom ebola. E, neočakávali sme to, nedokázali sme zmobilizovať, zmobilizovať včas naše zdroje a nezvedli sme ani nejaké obmedzenie tej krizovej situácie akým spôsobom vytvoríme nové kapacity, aby sme lepšie spolupracovali do budúcna, aby sme podporovali interoperabilitu medzi nami a inými globálnymi aktormi, aktérmi ako napríklad Spojené e, štáty, ako napríklad Spojené kráľovstvo, napríklad oni tiež tam posielajú dokonca aj vojenské e, jednotky alebo zariadenia, ktoré sa majú e, tejto téme venovať. Takže interoperabilita, spolupráca, takisto spolupráca medzi vojenskými a civilnými aspektmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Áno. E, veľmi dobre ste to popísali. Musí byť e, koordinácia medzi jednotlivými aktérmi. Úloha komisára pre humanitárne aktivity je e, zohrávať e, istú úlohu, aby e, kontaktoval aj Svetovú zdravotníckú organizáciu, aj USA, aby e, tam ten monitoring dobre prebiehal, tá koordinácia. Už sme hovorili o tých mobilných e, e, nemocniciach, respektíve jednotkách. E, Spojené kráľovstvo, USA, Francúzsko, donory zo Škandinávia, ďalší donory, ďalšie členské štáty. Ja si myslím, že komisár pre komunitárne aktivity má špeciálnu úlohu pre práve koordináciu. Pýtali si sa, či tam mám naozaj ísť. Ja si myslím, že áno, mám E, myslím, že e, táto úloha je čoraz dôležitejšia a e, je to iné, keď môžete povedať, áno, človek tam vycestoval, videl danú situáciu, takže trvám na tom, že takto budem k tomu pristupovať. Nejde iba o čisto symbolickú záležitosť, má to aj isté konkrétne dôsledky. Mali by sme sa snažiť teda podporiť tú odolnosť, mali by sme sa snažiť e, pomôcť e, tým zdravotníckým systémom dostať sa opäť e, na nohy, ale takisto by sme mali pomôcť aj teda lekárom, sestričkám v ich práci a takisto využiť pokiaľ možno aj tie systémy tradičného liečenia. Potrebujeme kvalitnejšie odpadové hospodárstvo, pitnú vodu, systém pitnej vody, je zabezpečovania. E, to všetko je e, potrebné e, dosiahnuť a tiež